Uh, uh, Dobrý deň, vítam vás na zasadnutí nášho výboru, takže najprv informácie. Všetky jazyky sú k dispozícii s výnimkou finčiny, bulharštiny a chorváčtiny. Bod 2. Prebiehajúce interinstitucionálne rokovania. Poprvé mali sme už tretí trialóg o IESS. Spravodajca je Tamáš Meserič. To sa konalo 16. mája. Podarilo sa dosiahnuť veľký pokrok vo viacerých otázkach a okrem iného, aj pokiaľ ide o delegované a implementačné akty, sú tu však ešte nejaké detaily, ktoré treba dotiahnuť. Ďalší trialog sa teda bude konať v Štrasburgu 31. mája do poludnia. Pokiaľ ide o ochranu zamestnancov pred rizikami e, z vystavenia karcinogénov a mutagénov v práci, tak prvý a druhý trialóg k tejto správe s Klodom Rolánom, ktorý je spravodajca, sa konal 17. a 23. mája. Všetky kľúčové témy boli prediskutované na týchto dvoch trialógoch a takisto sa zaznamenal pokrok a sfinalizujeme technickú úroveň na začiatku júna. Sú ešte veci, ktoré nie sú doriešené, sú otvorené a tam je napríklad aj otázka dízla. O tom sa bude hovoriť na treťom dialógu, ktorý sa teda bude konať 18. júna. Po druhé, trialógy s agentúrami. Tam sa zaznamenal pokrok. Boli tam viaceré trialógy. Ešte sú tu veci, ktoré treba doriešiť. Ďalší trialog sa teda bude konať 5. júna. A Teraz môžeme teda prejsť hneď k bodu číslo 3 dnešného programu a tam máme pána komisára Dombrovskisa a pani Tyson, ktorí nás poctili svojou prítomnosťou, prišli na výmenu názorov s nami. Je to súčasť štrukturovaného dialógu a začneme teda tým, že dostanú slovo komisári, najprv pán podpredseda Valdis Dombrovskis a potom dostane slovo pani komisárka Tyson a potom otvoríme kolo na otázky a poznámky zo strany poslancov. Takže poprosím vás, nech sa páči, máte slovo, pán komisár. Môžete začať. Vážená pani predsedajúca, vážení poslanci, poslankyne, prvom rade ďakujem pekne za pozvanie na tento štrukturovaný dialog. Máme ešte rok, pokiaľ ide o nadchádzajúce európske voľby a tam vlastne sa posúdi to, čo sa nám podarilo dosiahnuť v rámci tohto mandátu. Takže je teraz na čase, aby sme sa sústredili na výsledky. Musíme zomknúť naše politické ambície, aby sme zvládli technické prekážky na to, aby všetká práca, ktorá je pred nami, sa zvládla. Budem hovoriť o širšom socioekonomickom kontexte, v rámci ktorého sa pracuje a o tom, ako Európsky pilier sociálnych práv a novonavrhovaný viacročný finančný rámec pomôžu prinášať viac sociálnej Európy. V roku 2017 Európske hospodárstvo rástlo veľmi rýchlo, najrýchlejšie za 10 rokov, poprvýkrát od roku 2007. Všetky členské štáty E, zaznamenali expanziu hospodárstva. Tento rok očakávame rast e, HDP na úrovni 2,3 Tieto zlepšenia vlastne sa pocítili aj na trhu s prácou. Miera zamestnanosti je vyššia ako pred krízou a nezamestnanosť je na úrovni e, roku z roku 2008. Dlhodobá nezamestnanosť a nezamestnanosť mladých sa znižujú, verejné financie sa zlepšili značne a investície sa obnovujú. Avšak zraniteľnosti pretrvávajú, e, rast e, zaostáva, pokiaľ ide, a pokiaľ ide o zamestnanie na polovičný úvezok, to je horšie ako pred krízou. Na to, aby sme znovu naštartovali e, hospodárske konvergencie, na to potrebujeme zlepšiť investície, vrátanie do ľudského kapitála na to, aby sme robili štrukturálne reformy, podporovali kvalitatívne pracovné príležitosti a podporovali rasty miest a zabezpečili zodpovednú fiskálnu politiku. A z tohto dôvodu máme viaceré procesy, napríklad Európsky semester, nový usmerňujúci rámec, Európsky pilier sociálnych práv a takisto dúfam, že čoskoro aj viacročný finančný rámec. Od, za, od úvodu na Göteborskom samite minulého novembra komisia urobila kroky na to, aby posilnila európsky pilier sociálnych práv, aby tu boli cieľe, aby sa posilnila konvergencia, aby sme sa prispôsobili rýchlym zmenám našej spoločnosti. Dosahovanie týchto cieľov je nielen záležitosťou sociálneho pokroku, je to dôležité aj pre budúcu konkurencieschopnosť. Ako však viete, implementácia tohto piliera je zdieľaný politický záväzok. Členské štáty a európske inštitúcie vrátane Európskeho parlamentu zohrávajú svoju úlohu. Komisia robí svoje výsledky takisto. My sme už odprezentovali kľúčové iniciatívy, ako napríklad ohľadne transparentnosti transparentných a prediktabilných pracovných podmienkach, takisto zabezpečenie pracovných príležitostí pre všetkých a takisto návrh zriadenia Európskej pracovného úradu. Komisárka Tyson sa bude venovať tomuto detailnejšie. Navyše od legislatívy Európsky semester zohráva kľúčovú úlohu v rámci riadenia a podpory hospodárskeho rastu. Od začiatku tohto roku berieme do, do úvahy aj Európsky sociálny pilier pilier sociálnych práv. Nebudem teraz hovoriť o detailoch, pretože budeme hovoriť o Európskom semestri 28. júna na spoločnom zasadnutí s výbormi e, pre hospodárske záležitosti a monetárne záležitosti. Takisto treba urobiť všetko preto, aby sa podporili monetárne záležitosti. 2. mája kolegium prijalo svoj návrh, pokiaľ ide o ďalší viacročný finančný rámec budú nasledovať konkrétne finančné programy ďalší týždeň. Tento prístup je pragmatický a realistický a reaguje na nový politický kontext Európskej únie po tom, čo sa stiahne Spojené kráľovstvo. Ten dizajn, ktorý navrhujeme na väčší rozpočet je jasný a flexibilnejší ako doteraz a reflektuje toto vyváženosť medzi tradičnými a novými politickými prioritami. Dovolte mi ešte upriamiť pozornosť na dva nové pohľady podpora konvergencia a investícia do ľudí. E, navrhli sme teda nové reformy podporné, ktoré sú vo výške 25 miliard eur, ktoré budú poskytovať nové finančné podpory pre rast a takisto konvergečný nástroj pre členské štáty na snahe pridať sa do eurozóny. Takisto sme načetli nový, stab, novú stabilizačnú funkciu investičnú. Táto by mala udržať investície na úrovni pôžičie, ktoré by boli garantované zo strany Európskej únie. To by bolo spojené s grantami, ktoré by vlastne išli ruka v ruke s, platbou, s platbami. Takisto komisia navrhuje nový jednotný nástroj, Európsky sociálny fond plus, kde je celkový rozpočet na úrovni viac než 100 miliárd eur. Toto vlastne má vyriešiť doterajšie problémy, ktoré máme v sociálnych oblastiach. A takisto pokiaľ ide o politiku kohézie, podiel nového ESF plus v rámci koheznej politiky sa navyšuje z 23 na 27 Takisto tu máme silné zacielenie na mládež tým, že zdvojnásobujeme veľkosť Erasmus Plus na 30 miliard eur. Takisto európske sociálne jednotky na 32 miliard a takisto sa rieši aj nezamestnanosť mladých v rámci ESF+. Takisto komisia navrhuje nový investičný fond EÚ, kde je špecifické sociálne okno a takisto podporujeme aj Európsky globalizačný fond. Tu sme navýšili ten strop, zjednodušili sme financovanie a rozšírili sme mieru pôsobnosti na to, aby sme lepšie riešili signifikantné problémy na trhu s prácou. Tým, že sa skombinovali tieto reformy a nové finančné podpory, chceme riešiť tú fragmentáciu nástrojov na to, aby sme investovali do kapacít ľudí, aby sme podporili udržateľný e, hospodársky rast. Takže na záver ešte raz, teraz je najvyšší čas, aby sme sa sústredili na tie výsledky, tak aby naša práca, tak legislatívna ako aj finančná, bola odsúhlasená ešte pred novými voľbami parlamentnými a pred koncom komisijného mandátu a môžete počítať s podporou mňa aj Marian s tým, že sa budeme snažiť dosiahnuť tieto záväzky. A teraz dostane slovo pani komisárka Marian, nech sa páči. Ďakujem pekne, Valdis. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážení poslanci, poslankyne. Viac sociálnej Európy to bolo našou spoločnou snahou pre našu komisiu a pre tento parlament a spoločne sa nám podarilo dosiahnuť toho už veľa. Už sme uzavreli úspešne viaceré trialógy, napríklad aj pokiaľ o smernicu zasielanie pracovníkov a je to jasný znak toho, že kde je vôľa, tak vždy sa nájde aj spoločný kompromis, aj pokiaľ ide o veľmi citlivé politické dokumenty. Chcel by som sa poďakovať všetkým spravodajcom a členom parlamentu za ich ťažkú prácu a za ich záväzky, pokiaľ ide o túto prácu. Ešte máme pred sebou veľa práce do konca mandátu a preto by som sa sústredila na iniciatívy, ktoré sa momentálne prediskutovávajú zo strany kolegislatorov. Ide tu predovšetkým koordináciu sociálneho zabezpečenia. Toto je prioritná zložka pre naše tri inštitúcie. Je tu návrh, aby sme pripravili pravidla, revidovali pravidla vo viacerých oblastiach. To takisto pokazuje na to, ako sa zaviazala komisia podporovať eh, mobilitu práce Rada prijala ešte aj ďalšie kroky, pokiaľ ide o zostávajúce dve kapitoly a čo skoro začneme interinstitucionálne rokovania s cieľom uzatvoriť túto zložku ešte v rámci tohto súčasného mandátu. Pokiaľ ide o synergie, mojou hlavnou prioritou bolo doposiaľ aj aby sme riešili ten najväčší, toho najväčšieho zabijáka a to je rakovina z povolania. Takže boli tu viaceré otázky, ktoré sa riešia. Boli ste na, dru- na druhom trialógu, bolo to minulý týždeň a včera večer tu bol ďalší trialóg zorganizovaný, úspešný, ak to tak môžem povedať, a skutočne veľmi pozorne riešime vaše návrhy, pokiaľ ide začlenie nových definícií a limitných hodnot, pokiaľ ide o dízlové spaliny z aut, pokiaľ ide o nové motory a staré motory. Berieme do úvahy najnovšie vedecké poznatky v rámci ale takisto aj súčasné legislatívy, pokiaľ ide znečisťovanie vzduchu zo strany spalovacích motorov. Takisto tu máme aj e, Európsky e, e, zákon prístupnosti, Accessibility Act. A tu sme urobili viaceré postupy, pokiaľ ide o interinstitucionálne dohody, ale musíme túto rýchlosť ešte zvýšiť ak skutočne chceme nájsť dohodu ešte v rámci bulharského predsedníctva. Ja viem, že parlament už preukázal vôľu a flexibilitu, ktorá je potrebná na to, aby sme sa zbližovali a dúfam, že rada teraz takisto urobí to isté. Bolo by to teda na prospech, ako viete, 80 miliónov európskych občanov, ktorí majú znevýhodnenia a ktorí žijú na, alebo pracujú vo fragmentovanom pracovnom trhu, pokiaľ ide túto oblasť. Pokiaľ ide o návrh o zlučovanie pracovného a súkromného života, teším sa, že ste dostali tej ambícii, ktorý sme navrhli vlastne našom návrhu. Malo by to byť prijaté ešte v rámci mandátu tohto parlamentu zosúladenie pracovného a súkromného života je veľmi dôležité pre väčšinu európskych občanov, pre ženy a mužov, ale takisto aj pokiaľ ide hospodárskú súťaž a konkurencieschopnosť Európskej únie, kde vlastne strácame každý rok veľké sumy práve pokiaľ ide o tie rodové priepasy, ktoré zažívame na pracovnom ktoré Očakáva sa, aby sme rýchlo sa rozhodli v tejto téme, pretože je veľmi dôležitá. A pokiaľ ide o transparentné a prediktabilné pracovné podmienky, toto je kľúčový návrh, pokiaľ ide o doriešenie e, Európskeho piliera sociálnych práv a je to vlastne reakcia na navýšenie tých e, komplikovaných prác, tak ako to bolo naznačené aj v vašich najnovších uzneseniach. Rada sa takisto snaží dosiahnuť spoločný postup v júni a dúfam, že obaja kolegislátori urobia všetko preto, aby tieto dôležité iniciatívy boli prijaté e, najneskôr do, roku, do jary 2019. A pokiaľ ide o agentúry, pár slov, pokiaľ ide o rokovania ohľadne zakladajúcich e, predpisov, ohľadne EU, OSHA, CDFOP. Ja viem, že vy oceňujete prácu, ktorú vykonávajú naše agentúry a z tohto dôvodu potrebujeme dohodu na úrovni rady, tá je veľmi potrebná na to, aby tieto predpisy boli aktualizované a aby to bolo v súľade so spoločným prístupom. Európska, Európsky orgán pre prácu to je ďalší bod vaše, pre vašu prácu. Tam počítate, že budem predkladať svoje návrhy, takže k tomu sa teraz nebudem vyjadrovať. A takisto tu máme ešte aj európske číslo sociálneho zabezpečenia E, takisto chceme mať kartičku sociálneho poistenia. Ešte sme túto iniciatívu doposiaľ nepredložili. Je veľmi dôležité, aby sme sa o to pokúsili. Vy viete, že chceme urobiť takýto návrh, pokiaľ ide o takéto európske číslo sociálneho zabezpečenia, ale my vieme z národnej skúsenosti, pokiaľ ide jednotlivé čísla v rámci členských štátov, že dobrá príprava a preskúmanie technických riešení a e, nákladových výhod, tieto sú dôležité, treba to zvážiť a musíme pokračovať v našej prípravnej fáze. Vážená pani predsedajúca, vážení poslanci, poslankyne, dovolte mi povedať ešte raz, že spoločne sa nám podarilo dosiahnuť toho už veľa a preto počítam s vašim odhodlaním, že sa nám podarí uzatvoriť všetky prebiehajúce e, témy v rámci e, tohto mandátu. Musíme ukázať našim voličom, že sociálna Európa je realitou aj pre nich. A ja sa skutočne teším na ďalšiu diskusiu s vami. Ďakujem pekne. Ďakujem. Chcem vás ubezpečiť o tom, že všetci členovia tohto výboru sa budú zo všetkých síl snažiť ukončiť čo najviac týchto iniciatív. Teraz dostanú slovo koordinátori. Najskôr pán David Kaza. Za EPP máte slovo. You, Ďakujem, pani predsedajúca. Príjemné predpoludnie e, všetkým a vítam pána komisára Dombrovskisa a pani komisárku Tyson. Ďakujem za to, že ste prišli dnes medzi nás e, diskutovať v rámci štrukturovaného dialogu. Asi odo mňa očakávate, že budem hovoriť o e, rovnováhe pracovného a rodinného života, ale zatiaľ sa k tomu nebudem vyjadrovať, pretože rokujeme o kompromisných pozmeňovacích návrhoch, takže budem opatrný v následujúcich dňoch. Dúfam, že sa dostaneme, dopracujeme k nejakej dohode v tých najkomplikovanejších oblastiach. Ale musím povedať, že parlament stojí na vašej strane, pani komisárka. Ale mm, problém bude rada, samozrejme. Na toto pamätajme. Moja otázka sa týka E, moja otázka sa týka e, sociálnej, pardon, pracovnej mobility v EÚ. Dvor auditorov e, sa do toho zapojil tiež tento rok. Chcem vedieť, či komisia chce prijať nejaké opatrenia, či chce merať povedomie európskych občanov o nástrojoch, ktoré existujú na podporu pracovnej mobility. Chcete spolupracovať s členskými štátmi a chcete zlepšovať výber, zber údajov o pracovnej mobilite? a chcem sa spýtať aj na to, či by sa nedali zlepšiť nejako európske fondy, aby mohli financovať a riešiť aj pracovnú mobilitu v rámci EÚ. Ďakujem. Ďakujem, pán Kaza. A teraz za SAD Agnes Jongerius. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ja som prišla na zasadnutie tohto výboru, aby som si vypočula niečo o téme e, rovnováha Eh, rodinného a pracovného života, ale bolo by asi trošku nezdvorilé sa na to teraz pýtať. Mňa to veľmi zaujíma, ale to sa teraz rieši inde. Ja mám dve otázky. A týka sa to spisov, spisov, ktoré sa tu spomínajú, ale aj takých, ktoré sa tu nespomínajú. Čakajú nás onedlho voľby, nemáme už veľa času a v našom výbore teraz to, sme trošku pod časovým tlakom, aby sme určité veci dokončili. Pani Tyson, chcem sa spýtať na európske číslo sociálneho zabezpečenia. Vy ste povedali, že sa snažíte správne ten systém nastaviť. To znamená, že prípravy pokračujú, ale Chcem vedieť, aké záruky nám teraz viete poskytnúť ohľadom toho, že ten návrh bude ešte predložený počas tohto mandátu. Je, je to súčasťou balíka pre mobilitu a my sme boli sklamaní, že ten návrh neprišiel v marci. Viete nám zaručiť, e, že alebo viete slúbiť, že to bude predložené parlamentu v určitom čase? E, ďalšia moja otázka, to je záruka pre deti. Vy ste to nespomínali, ale neviem. Um, asi si spomínate, že prvé vypočutie komisie obsahovalo túto tému, volanie po záruke pre deti. E, prebehli prípravy, prípravná akcia. Ale teraz by sme už chceli vidieť niečo konkrétnejšie, čo by bolo predložené ešte počas tohto volebného obdobia. Ja sa teda pýtam, kedy e, implementujeme na, alebo kedy nadviažeme na prípravnú prácu a naozaj predložíme návrh um, ruky pre deti. Ďakujem. Teraz dostane slovo pani Ulrike Trebesius za EKR. Ďakujem, pani predsednička, pán komisár, pani komisárka súčasnom volebnom období komisia predložila niekoľko ambicioznych návrhov. Mnohé sa opierajú o e, sociálny pilier. A v tom, tejto súvislosti mám dve otázky. Poprvé, máme tu Európske nariadenie o ochrane údajov. Je to veľmi ambiciozná legislatívna iniciatíva, ktorá môže byť spojená s mnohými ťažkosťami. Dobrá legislatíva sa musí najskôr overiť v praxi, v každodennom živote. Nesmie zaťažovať príliš podniky a, a občanov a musí byť naozaj reálne implementovateľná. Neviem, či je rozumné ku koncu volebného obdobia teraz predkladať toľko nových legislatívnych návrhov. Videli sme, že napríklad karta pre služby zlyhala v parlamente, stroskotala. Je lepšie podľa mňa takéto iniciatívy začínať skôr a vyhradiť si čas na konzultácia, hodnotenia vplyvov. Aj s dobrými zámermi môžeme zlyhať, e, keď sa pripravujú veci takto e, ku koncu volebného obdobia. Moja druhá otázka. Európsky sociálny pilier ten vyvoláva mnohé legislatívne návrhy, na ktorých sa už pracuje, napríklad um, European Labour Authority, Európsky orgán pre trh práce, alebo návrh smernice o transparentných a dôveryhodných pracovných podmienkach. Samozrejme, sociálny pilier to je len politické vyhlásenie o určitom zámere, ale máme pocit, že ten sociálny pilier sa nejako rozrastá a ja, ja si myslím, že občania to možno už začínajú chápať ako niečo právne záväzné. Nemyslíte si, že tento pilier je sprostredkovaný alebo prezentovaný nesprávne, e, nekorektne občanom e, ako niečo sociálne e, záväzné, čo im bude zaručovať určité práva? Ďakujem. Zdá sa mi, že pán Kalvežambon tu nie je, ani pani Dlabajová zdá sa tu nie je a preto môžeme udeliť slovo Ríne Ronie Kari za GUE Engel. Ďakujem pani predsednička. Dobrý deň prajem všetkým. Budem hovoriť po dánsky a sedím tu. Ďakujem vám za úvodné prejavy a chcem spomenúť jednu tému, ktorú vy ste nespomenuli, ale dúfam, že sa k tomu vyjadrite. A to je otázka sociálneho protokolu. Myšlienka sociálneho protokolu spočíva v tom, že práva zamestnanca by mali byť na rovnakej úrovni na celom vnútornom trhu, keďže máme voľný pohyb osôb a už to žiadajú mnohé členské štáty a aj mnohé odborové zväzy a Európsky parlament v januári takisto povedal, že my si želáme Európsky sociálny protokol. Aký má názor komisia? Aké máte stanovisko eh, k takémuto návrhu? Môžeme od vás čakať iniciatívu ohľadom sociálneho protokolu? Moja druhá otázka sa týka toho európskeho čísla sociálneho zabezpečenia. Máte už nejaký časový plán? Viete povedať, kedy približne tento návrh e, príde? Toho European Social Security Number? Tak ďakujem teraz pani Jean Lambert, Lambert za zelených. Ďakujem. Chcem e, uvítať čo ste povedali o karcinogénoch a dýzloch, pretože to má vplyv na niektoré sektory pracovného trhu aj na verejné zdravie. Ja som chcela sa dotknúť jednej témy, ktorá sa týka rozpočtu a viacročného finančného rámca a Common Provision Regulation. Počujeme to počujeme teraz uh, veci v tom zmysle, že horizontálne princípy by mohli byť oslabené a preto by som chcela, aby ste vyjadrili určitý záväzok a slúbili, že sa udrží súčasné sociálne partnerstvo a viac, úrovňová, viac úrovňové riadenie a takisto rovnosť a nediskriminácia. O toto nesmieme prísť. Pani Tyson už e, spomenula e, rodovú nerovnosť Takže naďalej presadzovanie rodovej rovnosti a nediskriminácie, to sú veľmi významné veci. A samozrejme trvalo udržateľný rozvoj. Toto sú veci, ktoré, musíme, ktoré nás musia sprevádzať do budúcnosti. No a takisto sa prosím vyjadrite k tomu, či by ste mohli predložiť nejaké záväznejšie návrhy o dohovore OSN o ľuďoch s postihnutím, aby sa v rámci viacročného finančného rámca v budúcom období dalo viac peňazí na implementáciu tohto dohovoru. Ďakujem za FDD, tu nikto nie je. Ani za ENF, zdá sa, tu nikto nie je. To znamená, že opäť dostanú slovo komisári. A potom tu ešte dlhý zoznam ďalších rečníkov, ktorí tu klásť otázky. Pán Dombrovský, môžete odpovedať na prvé kolo otázok. Ďakujem, vážené poslankyne, vážení poslanci, ďakujeme za otázky. Budem hovoriť najmä o horizontálnych otázkach a potom Marian odpovie na ďalšie veci ohľadom návrhov E, legislatívnych návrhov. Prvá vec, pracovná mobilita v EÚ. My teraz e, hodnotíme odporúčania Európskeho súdneho dvora. V tomto období, ako ste videli, pracovná mobilita patrila k prioritám pracovného programu komisie. Predložili sme návrh na vytvorenie Európskeho orgánu pre trh práce, ktorý má riešiť práve cezhraničné situácie. Takisto sa venujeme vysielaniu pracovníkov e, v rámci tohto návrhu a e, tento orgán by mal práve takéto veci riešiť, takéto cezhraničné záležitosti, férová mobilita takisto a tak ďalej. Ďalšie otázky sa týkali sociálneho piliera a jeho princípov. Pýtali ste sa, aké legislatívne iniciatívy z toho priamo vyplývajú. Nuž, my sme to presne takto plánovali, takto sme to chceli a takto sme to aj komunikovali, keď e, sociálny pilier bol oficiálne predložený v Juteborgu sociálny pilier ako taký je deklarácia určitých princípov, ktoré sami o sebe nedávajú nárok na určité nové práva, ale tie princípy tie budú doplnené konkrétnymi legislatívnymi iniciatívami napríklad legislatíva o sociálnej ochrane pre všetkých, spravodlivé pracovné podmienky a tak ďalej. To, to je vlastne tá nadväzná práca na sociálny pilier. Ja tam nevidím nejaký konflikt. No a pokiaľ ide o počet legislatívnych návrhov, ktoré ešte stále e, sú otvorené a nebudú ukončené do konca tohto volebného obdobia. Áno, o tomto komisia interne diskutovala a vidíme jasne, že po máji klesne intenzita legislatívnych návrhov. My musíme e, sa venovať e, legislatívnym návrhom po máji, ktoré chceme finalizovať ešte počas tohto mandátu. Vy ste povedali, že už sa blížime ku koncu volebného obdobia. No už to je pravda, ale e, napriek tomu ešte nám ostáva rok a rok je dlhý čas, ak pracujete s nasadením. Od budúceho mesiaca sa chcem sústrediť menej na nové iniciatívy a viac na tie iniciatívy, ktoré už sú na stole a na ktorých sa priebežne pracuje. No a k viacročnému finančnému rámcu a k nariadeniu o spoločných ustanoveniach Common Provisions Regulation na tomto sa pracuje priebežne. Nemyslím si, že to oslabuje súčasné horizontálne princípy. Zavadzajú sa nové prvky ako prepojenie na štruktúrálne reformy, silnejšie e, posilnenie e, európskeho semestra, takisto zjednodušenie administratívnych požiadaviek, aby sme zjednodušili situáciu tých, ktorí implementujú tieto projekty. Dúfam, že predložíme dobrý vyvážený návrh k tomuto. No a potom e, kar karcinogenné látky a dízlové emisie. Momentálne meníme smernicu o karcinogénoch a mutagénoch a to je súčasť širšej práce o karcinogénnych látkach na pracovisku. Opierame sa o vedecké podklady, ktoré samozrejme sa takisto menia v čase a doteraz sme nemali dosť e, dôkazov na to, aby sme zaradili dízlové emisie do tejto legislatívy, ale neustále sa o tom e, diskutuje a hovoríme, v budúcnosti, e, hovoríme o tom, ako v budúcnosti budeme riešiť vystavenie e, osôb dízlovým emisiám na pracovisku. Uh, Ďakujem za otázky k pracovnej mobilite. Možno by som mohla odpovedať v mojom jazyku, lebo tu máme tlmočníkov viac ako kdekoľvek inde, takže rada by som využila môj jazyk. What the eh, the, the... Ja to teda využijem. That, um... Ehm, Samozrejme, pokiaľ ide o uh, pracovnú mobilitu, uh, Ide nám o to, že keď vytvoríme European Author, eh, Labor Authority, chceme sa riadiť aj tým, čo povedal Európsky súd, uh, súdny dvor. Všetky uh, komentáre sme zohľadnili, takisto to, čo zaznelo v konzultácii k portálu EURES. A teraz vieme, ako poskytnúť občanom viac informácií ohľadom ich vlastných práv. No a pokiaľ ide o európske číslo sociálneho zabezpečenia, samozrejme bolo by správne vyhradiť si na to viac času. Trvá to dlhšie, ako som si myslela. A ak chceme niečo urobiť dôkladne, potrebujeme technické informácie, musíme pracovať e, dôkladne a musíme vedieť, aké sú konkrétne možnosti. Okrem toho sa teraz pozeráme na to, či e, toto e, zrealizujeme legislatívnym návrhom alebo inými metódami, či chceme niečo právne záväzné na európskej úrovni, alebo či môžeme nájsť aj inú formu. Nad týmto sa musíme ešte zamýšľať predtým, než predložíme konkrétny návrh. Ale nevzdávame sa tejto témy, e, nerezignujeme na to, skúmame možnosti. E, momentálne e, návrh spoločného čísla sociálneho zabezpečenia nemôže prísť, ale nestrácame to zo zreteľa, pretože ak predložíme riešenie, chceme naozaj seriózne riešenie, e, ktoré by pomohlo reálne ľuďom a um, chceme tam samozrejme potom elektronickú vymieňateľnosť údajov. Ďalej spomínali ste karcinogénne látky a e, ich súvislosť s vystavením e, dízlovým emisiám. E, téma dízlové emisie, to sme ešte nezaradili na náš zoznam, pretože zatiaľ sme neobdržali dostatok vedeckých dôkazov a podkladov, preto to v návrhu ešte nie je. Ale Priebežne vo viacerých členských štátoch boli prijaté už rozhodnutia v Nemecku aj v Rakúsku. Boli predložené aj vedecké poznatky nové, ktoré by mali byť zohľadňované pri príprave novej legislatívy. Keby sa parlamentu podarilo presvedčiť radu, tak by sme sa aj my radi e, začali venovať téme dieslové emisie v rámci tohto návrhu. Ja naozaj veľmi dúfam v nejaké riešenie. Trialóg prebieha a my sme veľmi otvorení, pretože my chceme zohľadniť e, nové vedecké poznatky. Ďalšia otázka, či prídu nové návrhy v súvislosti s dohovorom OSN o postihnutých osobách. K tomu zatiaľ neviem povedať nič. E, máme náš pracovný program, ktorým sa riadíme a pracujeme intenzívne na našom návrhu o e, prístupnosti všetkých zariadení, accessibility, pretože e, dostupnosť, prístup to patrí k základným právam osôb, ktoré majú nejaké telesné alebo duševné postihnutie. A najmä e, to platí pre starších e, spoluobčanov. Musíme hľadať rýchlejšie riešenia. Ďalšia otázka, nediskriminácia a rodová rovnosť. Mm, to platí, toto je prierezová záležitosť, ktorá patrí k základným právam občanov a dotýka sa všetkých našich návrhov legislatívnych. Musíme vždy sa starať o to, aby tieto princípy boli dodržiavané. Toto e, sa od nás aj očakáva a e, všetky subjekty to pozorne sledujú. Ďalšia otázka, ktorá zaznela e, čo v zostávajúcom čase ešte môžeme zrealizovať. Podpredseda Dombrovský to už povedal. Ehm, máme jasné dohody. Ehm, máme tu väčšie a menšie návrhy. Ehm, väčšie zámery a menšie zámery. A veľa vecí um, je teraz v procese prípravy, ktoré sme už predložili. A my musíme teraz pracovať na završení tých vecí, ktoré ešte prebiehajú. Ostáva nám asi rok. A ja vám sľubujem, že my budeme pracovať do posledného dňa, aby sme čo najviac veci dokončili, e, pokiaľ možno všetko, aby sme dokončili. Potom ste sa pýtali na tú záruku pre deti. Máme e, pracovný e, návrh zo 16. apríla A je to vec, ktorá by sa musela riešiť na európskej úrovni aj na národnej úrovni. Možno ste si už prečítali zhrnutie, kde sú špecifické odporúčania. Sú to teda e, zatiaľ návrhy, ale malo by sa to dať do nejakej jasnejšej e, formy než len odporúčania. E, Týka sa to najmä detí, ktoré um, sú opustené. Komisia na základe tohto návrhu, ehm, na základe návrhu parlamentu má už e, pilotný e, zámer, e, pokiaľ ide o záruku pre deti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Vy tu zostanete, pani Tyson, ale pán Dobrovský musí odísť a ja sa... A ja som veľmi rada, že ste sa mohli zúčastiť aspoň prvej časti nášho programu. E, snáď ešte bude nejaká možnosť e, zaoberať sa ďalšími otázkami, pokiaľ ide o veci, o ktorých ste hovorili. E, spomenuli ste, že sa zameriavate na výsledky a my práve na tie výsledky čakáme. A teraz tu máme pána Karinského, ktorý požiadal o slovo. Ďakujem, ďakujem pani predsedajúca. Chcel som sa obrátiť na pána podpredsedu Dombrovskisa so svojou otázkou, ale nebudem sa snažiť ho tu na silu zdržiavať. Vidím, že sa ponáhľa, takže verím, že pani komisárka Tyson ho bude informovať o tom, že ja som mal v úmysle eh, ho osloviť, pošlem mu túto otázku písomne, pretože je to niečo, čo sa týka najmä tej jeho citlivosti, pokiaľ ide o sociálne vzťahy, e, kolektívne vyjednávanie a pán podpredseda zdôraznil, aký význam má E, posilňovanie sociálnej Európy vo všetkých aspektoch. A chceli by som, mm, chcel by som zdôrazniť tento sociálny pilier a chcem hovoriť o dvoch e, právach 6 a 8. 6 súvisí priamo s platmi a hovorí, že pracujúci majú právo dostávať spravodlivú odmenu, ktorá im umožní dôstojný život a to musí byť transparentné, predpokladateľné v súlade s národnými pravidlami a rešpektujúc všetky sociálne pravidlá. Osmička, sociálny dialog. Tu sa hovorí, že sociálni partnery budú e, podnecovaní k tomu, aby riešili tie témy, ktoré sa ich týkajú, aby bola rešpektovaná ich nezávislosť a to je v ustanoveniach B a D, kde sa jasne hovorí, že sociálny dialog zohráva centrálnu úlohu pri aplikácii sociálnych práv a pri e, posilňovaní udržateľnej situácie. E, jednotliví partnery majú zodpovednosť tento pilier udržiavať a je dôležité, aby E, počas e, kolektívneho vyjednávania dospeli e, k dohode. Kurs, ktorý sa týkal štruktúrálneho dialogu a tak ďalej, tak odzneli tam niektoré návrhy kolegov a ja by som chcel vyzvať komisiu, aby sme sa vrátili k, tým, k tomu systému sociálneho vyjednávania. A chcel som sa ešte komisára spýtať, či si myslí, že je dôležité vrátiť sa k týmto kolektívnym vyjednávaniam, pretože všetci si dobre uvedomujeme, že kríza 2008 dosť podkopala e, tieto sociálne vyjednávania a tie dôsledky boli často tiež e, E, dosť e, spochybňované a preto by bolo len e, spravodlivé, aby sme sa opätovne vrátili k týmto veciam, aby sme stanovili spravodlivé platy a aby sme indexovali platy a tá nerovnosť to je tou hlavnou výzvou pre budúcnosť projektu Európskej únie. Ja si myslím, že pán podpredseda Dombrovskis, e, ktorého portfólio je e, priamo e, spojené a súvisí s týmito témami, bude mať príležitosť informovať náš výbor o tom, ako on vníma posilňovanie sociálneho partnerstva ako jadro Európskeho piliera sociálnych práv a jeho e, prenášanie do reality. On spomínal význam legislatívy, ale e, v ustanovení číslo 13 e, o ktorom sa rokovalo s radou, sa hovorí, že na to, aby boli tieto práva právne vymáhateľné, tak je potrebné prijať ďalšie opatrenia alebo legislatívu. Čiže ja by som chcel zdôrazniť, že tie opatrenia sú tak pre komisiu, ako aj pre členské štáty zásadné. Komisia tu zohráva veľmi dôležitú úlohu v rámci implementácie a presadzovania týchto e, postupov. Takže ja pošlem pánu, pánovi Dombrovskisovi e, písomné otázky, ale tá konvergencia smerom návrh európsky semester a to, že tam nie je spomenutý sociálny dialog a kolektívne vyjednávanie a napriek tomu sa týmito výzvami zaoberá, e, to je podľa môjho názoru isté slabé miesto e, v prístupe pána podpredsedu komisie a v rámci MMF e, to, že ESF Plus je skutočne obrovským úspechom, tak e, to vlastne vyvoláva aj veľké otázky, pretože my chceme túto úlohu rozličných fondov v rámci sociálneho dialógu zachovať. Samozrejme, že tam môže byť istá duplicita, my však nemôžeme zabúdať na to, že nemôžeme prestať podporovať tých, ktorí žijú v chudobe a najviac trpia. To, že sa založí fond Omnibus, podľa môjho názoru úplne podmienováva fungovanie celého tohto systému. Ďakujem. Ďakujem vám. Ja si myslím, že to je vaša záležitosť, pani Tyson, kolektívne vyjednávanie a veci, ktoré s tým súvisia. Možno by ste sa mohli pokúsiť odpovedať na tieto otázky vy, pretože Pán Drom Dombrovský už e, prítomný na tejto schôdzi nie je a vlastne tieto otázky veľmi úzko súvisia aj s vašim portfóliom. Ďakujem vám, pani predsednička. Ak dovolíte, odpoviem na e, tieto otázky a samozrejme, nech sa páči, pošlite list pánovi Dombrovskisovi, ja ho budem tiež informovať. Pokiaľ ide o sociálnych partnerov, tak musím povedať, že E, v tejto komisii tieto otázky všetci berieme vážne. Nie je to nič predstierané, je to centrom našej politiky. Už v prvom roku nášho mandátu sme predložili novú formu sociálneho dialógu, pretože nie všetky členské štáty v Európskej únii boli v tomto zmysle na tom tak dobre, ako sme si prijali. A preto sme si povedali, že čo chceme robiť spoločne a teraz to aj robíme. Predsa v Európskej únii sú tu požiadavky na členské štáty a takisto aj splnomocnenie sociálnych partnerov. My sme organizovali trojstranné sociálne samity a ja môžem hovoriť o zmenách, ku ktorým došlo. Nedochádzalo iba k výmene zdvorilých informácií a korešpondencie. Nie, je to seriózna diskusia, máme svoj program, harmonogram, rokujeme. E, prebiehal tu e, dialog a sociálni partneri sa ho zúčastnili. Sociálni partnery sa objavujú na všetkých závažných sociálnych témach, či už je to energetika, ale aj ďalšie témy. Máme lepšie aj širšie rodové zastúpenie a všade sa zameriavame na sociálne aspekty. A my vlastne chceme sociálnych partnerov oveľa viac zapojiť do aktivít európskeho semestra. Navzájom sa informujeme a e, všetky činnosti s nimi vopred e, konzultujeme a samozrejme sme s nimi v kontakte vo všetkých štádiách, rovnako ich veľmi podrobne informujeme a skôr ako niečo v ktorejkoľvek krajine urobíme, takto konzultujeme so sociálnymi partnermi v príslušnej krajine. Toto je teda práca našich komisárov. My máme svojich zástupcov vo všetkých členských štátoch a, a v tých správach pre jednotlivé členské e, štáty vyzývame k začleneniu e, partnerov do sociálneho dialógu, aby E, ten sociálny dialog nebol len ako odporúčanie, ale aby to bola skutočná spolupráca so sociálnymi partnermi, konzultácie a tak ďalej. My veľmi podrobne monitorujeme výsledky semestra a zameriavame sa na tzv. budovanie kapacít sociálnych partnerov a v novom finančnom rámci bude priestor na všetky tieto podporné služby, tak ako o nich hovoril pán podpredseda. Tento systém môže byť využitý k budovaniu kapacity sociálnych partnerov. My sa tomu naozaj seriózne venujeme, pravidelne o tom rokujeme. Takže mm, trošku prekvapuje, táto pripomienka, pretože ja si myslím, že záleží skutočne na jednotlivých krajinách, pretože sú e, krajiny, kde to lepšie funguje, inde to funguje horšie. Spýtajte sa na to komisára, pretože to je naozaj centrom jeho práce ESF. Plus, to je ďalšia vec a to, že sa v tejto oblasti ešte dosť neurobilo, je moja chyba, pretože ja som od kolegov nepožadovala, aby sa snažili viac investovať do ľudského kapitálu. To však neznamená, že nebudú peniaze a prostriedky. Budú, to sľubujem. Minulý týždeň sme to sľúbili a teraz sa o tom diskutuje. Nejde tu o omnibus, a o sociálne záležitosti budeme mať fondy, ktoré potrebujeme. Stále tu máme problémy súvisiace s konvergenciou v Európe. Budeme používať aj peniaze z Európskeho sociálneho fondu, ale musíme investovať do znalosti a do schopnosti a čo najlepšie vynakladať prostriedky. Ďakujem. Thank you for your time and for your answers. I would like to ask um, two or maybe three questions. ďakujem za odpovede. Mám niekoľko otázok, ktoré súvisia s touto tematikou. Poprvé, viem, že koordinácia systému sociálneho zabezpečenia e, je práve v procesu prebiehajúceho rokovania, ale mám E, trochu obavy, pokiaľ ide o indexáciu rodinných e, príspevkov a ich začlenenie do štátneho práva. Máme tu prípady Rakúska, ktoré od 1. E, júla bude predsedať Európskej únii. Budeme hovoriť o odmenách, o rovnakých benefitoch, o rovnakých prídavkoch a ide tu o opatrenia v rámci vnútroštátnych legislatívnych systémov jednotlivých krajín, ktoré podľa môjho názoru diskriminujú pracujúcich. Po druhé, už to tu zaznelo, aj e, spomínala to Agnes, e, Európska charta sociálneho zabezpečenia a jednotný systém sociálneho zabezpečenia. Tu nemôžeme čakať podľa môjho názoru tu potrebujeme vyriešiť problémy a potrebujeme, aby to bolo e, samozrejme všetko nielen dokonalé, ale aby k tomu došlo čo najskôr, aby sme to dokončili do konca nášho mandátu, pretože s tým súvisia závažné problémy, ktoré tu v Európe máme. A rovnako som sklamaný aj pokiaľ ide o Dublin a Erasmus+, pretože by som očakával aspoň trikrát vyššiu finančnú čiastku, ako je tá, ktorú odhlasoval parlament. Ďakujem. Ďakujem. Ďalší reč. Minuten máme ja Zeit. Kollege Perinsky, den ich sonst sehr schätze, hat das ein bisschen über... Máme tu dve... Ja myslím si, že E, e, môj predrečník to trochu prehnal s rečníckým časom. Ja sa budem snažiť dodržať dve minúty. Vrátim sa k smernici o vysielaní pracovníkov. Teraz sa má o tom rokovať, už na budúci týždeň bude sa o tom hlasovať vo výbore. Sme mali 38 za, 14 hlasujúcich bolo proti, ale Myslím si, že tento výsledok trialógu môžeme akceptovať. Je tu téma služobných ciest a tu na mnohí z nás ešte nie sú presvedčení. Je to veľmi dôležitá oblasť. Vo Francúzsku aj v Belgicku je to tak, že služobné cesty sú komplikované tým, že sa musí predkladať dokumentácia vopred. Ak to neurobíte, tak eh, dostávate pokuty. A toto sú veci, ku ktorým sa ten prieskum vracia. My sme tu hľadali nejaké výnimky, či tam budú definované. A mňa teda zaujíma, či e, to, v tom Európska komisia naďalej takto zamýšľa pokračovať. Ja naďalej dostávam listy od malých a stredných podnikov, ktoré hovoria, že takto to nemôžeme robiť. To sú obyčajné služobné cesty tu nejde o obchádzanie možností, pokiaľ ide o vysielanie pracovníkov, čiže toto je niečo, čo by sme určite sa mali vynasnažiť pozmeniť. Keď o tejto téme teraz hovoríme. A pokiaľ ide o Erasmus+, plus, tu sa musí niečo zmeniť. Milá Mária, Erasmus+, Plus, to je taký európsky obláčik a my tomu musíme dať takú väčšiu hmatateľnosť. Európania to musia viac pocítiť. Ďakujem. Pán Sali, nech sa Sanilopulos, nech sa páči slovo. Dostávať. Európy miláme. A o akej e, e, sociálnej Európe tu hovoríme. Zoberme si príklad Grécka dne. E, včera ráno pán Cipras, premiér, povedal, že pre a pred plesajúcim gréckym parlamentom oznámil, že e, Grécko v auguste 2018 vystúpi z memoranda. Je to pravda? Včera večer komisia ohlásila dohodu inštitúcií s gréckou vládou, kde sa predpokladajú nové protiľudové opatrenia na, e, na roky 2019, 2021 To znamená, že toto obdobie široko presahuje obdobie memoranda. To znamená, že nielen, že sa predlžujú aplikácie opatrenia, ale pridávajú sa nové opatrenia, ďalej pribúdajú záväzky gréckej vlády, ktorá sa musí zaviazať najskôr k dohode E, s inštitúciami a potom prijímať svoje opatrenia. Máme tu rozpočtový prebytok, ktorý za niekoľko rokov dosiahne 2 miliardy a to vlastne prichádza z daní. A kto platí tieto dane, keď dochádza k neustálemu poklesu príjmov, e, k daňovým e, stropom na rok 2020 sme e, predpokladali istý program, máme tu program e, privatizácie. Pani Tyson, e, musíme v tomto privatizačnom programe rátať aj s dodávateľmi vody v Atenách a navyše kolektívne vyjednávanie v Grécku bolo zrušené. Vy tu hovoríte o obnove E, kolektívneho vyjednávania, ale len pod podmienkou, že to bude chrániť benefity a obraty veľkých podnikov a firiem. A ako e, my máme pokračovať pre, e, v znižovaní dôchodkov, platov a to bez nejakého časového ohraničenia. Takže my potrebujeme položiť isté otázky. Základnou otázkou je, že e, či tá kontrola gréckeho finančného systému sa skončí po roku 2019 alebo nie. Nech sa páči, Eduard Martin. Áno. Skutočne e, oznamovať niečo rok pred koncom mandátu vzhľadom na to, že komisia chce skutočne urýchliť svoju činnosť v sociálnej oblasti, tak to môže byť aj trošku takou taktikou, pretože to 3A v sociálnej oblasti e, sa snaží o niečo, ale ja si myslím, že e, ten text by mal byť e, kvalitatívny a nie kvantitatívny. Ja uvediem niekoľko príkladov. Nechcem odsudzovať iniciatívu Európskej komisie. Vy ste hovorili o rovnováhe profesionálneho a rodinného života. Ale toto je pokrytectvo členských štátov. Je tu 14 členských štátov, ktoré prijali smernicu PAS a ja som veľmi nahnevaný, pretože moja krajina na tomto fronte pri, prišla s iniciatívami a Samozrejme je dôležité, aby sme zachovali spravodlivý prístup k ženám, k mužom. Rodičovstvo to nie je úlohou len žien a Eh, ja dúfam, že, ak, že to komisia neopustí. My túto tému v žiadnom prípade nemáme v úmysle opustiť. A ďalej ten spravodlivý prechod. Vy hovoríte o úlohách sociálnych partnerov a odborov. Je pravdou, že v rámci reformy test eh, sme si želali, aby v rámci e, toho fondu spravodlivého prechodu sme e, vlastne mali rokovania na lokálnej úrovni so sociálnymi partnermi. Európska komisia to neurobila. Ona z toho urobila líniu fondu modernizácie a sociálni partnery k tomu nemajú čo povedať. Aké miesto chcete vy rezervovať v tomto celom sociálnym e, partnerom? Vy ste nepresvedčili poľských baníkov a ďalších, že keď zatvoríte vaše e, bane, tak niečo za to dostaneme. Je naozaj potrebné, aby Európa robila, e, konala tak, že skôr ako zatvorí bane, e, ponúkla niečo ako kompenzáciu a ďalej kríza z USA. Ja som dosť E, znepokojení pozíciou komisie, rady aj niektorých kolegov v Európskom parlamente, ktorí nechcú žiadne donúcovanie. A nepriamo Čína sa začne masívne investovať do európskych technológií a my stratíme vlak. A my na tom celom stratíme, pretože stratíme zručnosti a ešte je tu jedna vec, pani komisárka, ktorú ste povedali, keď sa vás pýtali na e, rovnaké pri odmeňovanie žien a mužov. A vy ste povedali, že, že si želáte, aby toto všetci rešpektovali. Ja si želám, aby to všetci rešpektovali a tí, ktorí to nebudú rešpektovať, aby boli sankcionovaní. To nie je želanie, to musí byť požiadavka. Thank you, Mr. Martin. I'll give the floor to Mr. Ďakujeme pekne, pán Martin, pán Ďakujem, pani komisárka. Ďakujem, že dnes ste prišli medzi nás. Ja som si bohužiaľ nemohol vypočuť váš úvodný predslov. Musím sa ospravedlniť, lebo som sa trošku oneskoril, takže nebudem klásť otázky k tomu, ale chcem sa dotknúť dvoch tém. Prvá to je E, sociálne zabezpečenie číslo 2. Ja to podporujem, ja si myslím, že to je dôležité a myslím si, že socialisti, tak ako to povedal aj pán Pavel, my podporujeme aj našu e, kartu európskeho sociálneho zabezpečenia. Veľa našich kolegov v členských štátoch odmietajú komunitarizáciu, obnovu e, sociálneho vyjednávania na európskej úrovni a argumentujú tým, že to je úloha štátov. Ale keď máme koordinovať sociálne systémy, pretože ja práve vypracúvam túto správu, uvedomujeme si, že členské štáty si svoje úlohy neplnia, či už ide o kontrolu alebo administratívnu kapacitu napríklad povolovať e, premiestňovania v rámci mobility pracujúcich. A kto teda chráni týchto mobilných pracujúcich a ktorí nenachádzajú administratívne riešenia? Tak toto nemôže ďalej pokračovať a dnes je potrebné zdôrazniť na celoeurópskej úrovni nástroje sociálneho pokroku a kontroly, ak chceme skutočne mať istú rovnováhu medzi e, mobilitou pracujúcich a e, rovnosti v oblasti odmeňovania a sociálnej ochrany týchto mobilných pracujúcich. Nevidím v súčasnej situácii iné riešenie. A zároveň musím povedať, že vidím, že to bude veľmi ťažké obidve tieto veci prepojiť. A ďalej, ako chceme tieto procedúry, zdigitalizovať všetky procedúry, ktoré sa týkajú mobility pracujúcich, myslím najmä na platformu ESSI, ktorú ste vy e, oznámili na rok 2019. To nie je hračka, to je veľmi dôležité. Ak dnes digitalizujeme všetky tieto procedúry, ak e, si budeme všetky vymieň, informácie vymieňať, tak e, my, e, ak budeme mať tieto systémy kompatibilné, budeme môcť zdôrazniť a viac chrániť pracujúcich, pretože budeme mať viac nástrojov ako spravodajca o koordinácii sociálneho systému aj sociálneho zabezpečenia potrebujem tieto odpovede dnes, aby Európsky parlament mohol pracovať na týchto otázkach. Nebude, a mám ešte ďalšiu otázku, ktorá sa týka pracujúcich, ale tu položím a Pokiaľ ide ESSI a digitalizácii pro procedúr, ktoré zvýšia sociálnu ochranu, tam potrebujeme dnes skutočné garancie a zábezpeky, pani Tis. You your... Ďakujeme pekne všetkým vám za vaše otázky. Pán Dobrovský aj pani Tyson zdôraznili, že je najvyšší čas, aby sa urobili výsledky a to bolo vlastne v úvode tej diskusie samotnej a zároveň vieme, že čas nám plinie a nemáme teda už veľa času na nejaké rozhodovacie procesy, na to, aby sme mali výsledky ešte pred budúcimi voľbami. Takže Teraz dám slovo vám, pani komisárka, boli tu viaceré otázky, ale ako keby boli prepojené. Takže snažte sa prosím zodpovedať, čo možno najviac z nich. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Budem stručná, nakoľko nemáme teda až toľko toho času. Zasa budem hovoriť po holandsky, ak mi umožníte to. Just a moment. Eh, eh, eerst en vooral uh, de kinderbijslagen, familietoeslagen. Ďakujem pekne. Takže pokiaľ ide o tie príspevky na deti a pokiaľ ide o indexizáciu, a ja mám úplne jasnú predstavu, komisia s tým súhlasí, indexácia príspevkov na deti nie je európsky harmonizovaná, samozrejme tu nemôže byť diskriminácia, ale nemôže tu byť žiadna žiad, nemôžu tu byť žiadne zákony, ktoré by umožňovali vyplácanie rôzniacich sa súm príspevkov na deti vzhľadom na miesto pobytu. Máme tu takisto k tomu aj patričné systémy poistenia a ide tu o to, aby rovnaký, rovnaká platba bola skutočne všade. To je základ. A keď sa pozrieme na jednotlivé návrhy zo strany členských štátov, tak vlastne vychádzame z princípu rovnakého prístupu zaobchádzania. Samozrejme, nemôžem teraz ešte povedať, ako sa o tom bude rozhodovať. My v patričnom čase zareagujeme, tak ako to robíme vždy. To znamená Go Digital, sociálne poistenie, samozrejme digitálne. Sú tu viaceré iniciatívy, ale musíme využívať aj tie nástroje, ktoré máme k dispozícii teraz aj v prípade kontroly, tak aby všetko fungovalo čo možno najdôslednejšie. A toto je aj dôvod, prečo sme my rozvinuli to, o čom momentálne hovoríme a touto cestou sa chceme uberať aj ďalej na to, aby sme nakoniec išli cestou elektronizácie, aby sme lepšie využívali účinnosť týchto nových prostriedkov. Pokiaľ ide o FC 1.19, tam sme o tomto hovorili, aj pokiaľ ide o to poisťovacie číslo, o tom som už povedala, čo som chcela povedať. Ešte sa nám nepodarilo pohnúť sa ďalej, ale máme k dispozícii náš balíček, o tom viete Technické údaje máme už k dispozícii a teraz čakáme na ten správny okamih na to, aby sme predložili náš návrh. Pretože skutočne sa sústredíme na kvalitu. Erasmus, strojnásobenie, sme povedali, Ja som presvedčená, že Erasmus patrí k tým najhlavnejším prioritám a vlastne ľudia to veľmi dobre vnímajú. Veľa mladých ľudí malo možnosť vyskúšať Erasmus a skutočne to zaznamenalo ten program veľký úspech, tak preto sme rozvinuli aj Erasmus Pro na to, aby sme mohli pomôcť aj tým, ktorí majú napríklad technické vzdelanie, aby sme podporovali aj týchto, to znamená nielen akademikov, ale aby sme skutočne podporovali všetkých študentov, žiakov na všetkých úrovniach, nech už študujú čokoľvek, aby mali možnosť takejto podpory. My vieme, že nie je tých prostriedkov dostatočne, a vlastne je už aj taký malý zázrak, že sa nám podarilo doposiaľ dodržať to zdvojnásobenie. Bohužiaľ nemôžem v tejto chvíli k tomu povedať viac, ale mali by ste skutočne doma vo vašej vlastnej krajiny vo vašej vlastnej krajine trvať na tom, aby sa tie prostriedky navýšili, aby finančný rámec patričným spôsobom mohol byť v tejto oblasti rozšírený. Erasmus Plus sa teda zdvojnásobuje Mali by sme ísť v týchto prípadoch smerom nahor a nie smerom nadol. A potom, pokiaľ ide o vysielanie zamestnancov, ja viem, že budúci týždeň to bude na programe rokovania v Štrasburgu úspešný trialog, za ktorý som sa vám tu v parlamente vyslovene poďakovala. O tom celé tieto záležitosti by sa teda malo za budúci týždeň hlasovať a dúfam, že tam teda bude veľká väčšina aj vzhľadom na vašu dobre odvedenú prácu. Kolega Mann sa spýtal svoje otázky. Chcela by som vás poprosiť, ja už som už o tom počula, ja som dostala dokonca aj list, budem na to reagovať, ale tieto otázky, ktoré súvisia s ľuďmi, ktorí idú niekam prostredníctvom e, pracovnej cesty. To nemôžeme označiť za nejakú e, na nejaké vysielanie zamestnancov. To sú príležitostné cesty, ale samozrejme budeme reagovať na tú vašu otázku a dúfame, že tie informácie, ktoré poskytneme, vám objasnia situáciu. Grécko, áno, vy opúšťate tento program, to však neznamená, že už tu nebudú žiadne záväzky do budúcna. My všetci máme záväzky ako členovia Európskej únie a sme pobádaní k spolupráci. A pokiaľ ide o tie jednotlivé dohovory, ktoré sú tu medzi kolegami, k tomu sa vám neviem vyjadriť, ale ak e, sú tu nové programy, tak treba predovšetkým uzavrieť tie dopadové štúdie. Dúfame, že sa nám podarilo odvrátiť to najhoršie a Očakávame, že tá situácia sa v Grécku čoskoro zlepší. A pokiaľ ide o jednotlivé obchodné dohody, my vieme, že tu došlo k porušeniu obchodných dohôd. Moja kolegyňa Malstromová skutočne pracuje 24 hodín denne na tom, aby našla najlepšie možné riešenia a odpovede práve pokiaľ ide o tieto jednostranné vyhlásenia. Ide tu o to, aby, sa nám ne, aby sme neopomínali strategické záujmy. A pokiaľ ide o nediskrimináciu, myslím si, e, kolega už odišiel, ktorý sa to spýtal, ale mal pravdu, že pokiaľ ide o diskrimináciu, žiadame určité riešenie týchto problémov, to je samozrejme jasné, a ak sa mi nepodarilo nájsť správne, ak sa mi nepodarilo správne vyjadriť, je mi to ľúto. Len chcem zopakovať, že pokiaľ ide diskrimináciu, diskriminácia nemá priestor v Európe, na to máme zákony a tieto treba rešpektovať. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne aj my vám za za tú zhutnenú reakciu z vašej strany. A myslím, že teraz môžeme prejsť k bodu číslo 4 nášho programu trochu meškáme, pokiaľ ide o hlasovanie, ale dostane slovo pani komisárka, aby nás informovala o Európskom úrade práce a budeme mať potom aj koncentrovanú diskusiu, aby sme skutočne mohli dodržať ten časový harmonogram. Ste pripravená, pani komisárka, aby ste nás v stručnosti informovali? Nech sa páči, máte slovo, pani komisárka. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za privítanie, za to, aby som sa vyjadrila k návrhu ELA. Náš ambiciózny návrh Európskeho úradu pre prácu, ako viete, nie je izolovanou iniciatívou. Treba to vnímať v kontexte širšieho politického kontextu, na to, aby sme zabezpečili férovú mobilitu práce a máme tu viaceré, objek- máme tu viaceré ciele, Počuli sme to vlastne aj z tých otázok, ktoré tu boli. Je pre nás kľúčové, aby sme posilnili sociálnu dimenziu v rámci Európskej únie, aby to bolo v súľade aj s pilierom sociálnych práv. Na európskej úrovni sme prijali viaceré iniciatívy, sme zabezpečili férovosť na trhu s prácou, prijali sme pri odporúčení Európskej rady a parlamentu, pokiaľ ide o zasielanie pracovníkov, bude tu aj revízia a po dlhých rokovaniach táto revidovaná smernica je momentálne na plen- programe plenárky budúceho týždňa. Potom sme predložili návrh pokiaľ o revíziu systému sociálneho zabezpečenia, sociálnej koordinácie. Momentálne sa o tom hovorí aj vo vašom výbore a dúfame, že sa začnú v najbližších mesiacoch trialógy. Tieto iniciatívy, pani predsednička, nám pomáhajú revidovať tie hlavné pravidla, pokiaľ ide o mobilitu práce. A teda záverečná časť, ktorá je momentálne na stole, je teda návrom, ktorý má zabezpečiť, aby tieto kľúčové pravidlá boli efektívne implementované a vymáhané. 70 miliónov Európanov, ktorí žijú e, v iných členských štátoch, v iných podnikoch a spolupracujú cezhraničným spôsobom, skutočne očakávajú od nás, aby ich práva a záväzky boli na európskej úrovni efektívnym spôsobom e, zabezpečené. Na to, aby sme mali férovú mobilitu práce možnú, potrebujeme, aby národné úrady mali všetky potrebné nástroje v rukách, aby vymáhali revidované pravidlá v celých, vo všetkých krajinách. V súčasnosti národné úrady musia čeliť viacerým výzvam. Nie vždy získajú informácie zo strany ich náprotivkov, informácie niekedy nie sú k dispozícii alebo sa nezdielajú nie sú tu ani mechanizmy na to, aby sa robili, e, aby tu bola cezhraničná spolupráca a takisto nie je tu ani systém mediácie, ktorý by pokrýval všetky cezhraničné záležitosti. A preto komisia navrhla vytvorenie Európskeho úradu pre prácu. Bude to permanentná štruktúra, stála štruktúra na to, aby podporovala národné úrady, podniky a mobilných občanov pokiaľ ide o cezhraničnú mobilitu v oblasti práce. Európsky úrad pre prácu bude vlastne teda vyplňať to vákum, pokiaľ ide o vymožiteľnosť mobility práce a e, pravidel sociálneho zabezpečenia, takisto poskytne skutočné nástroje na zdieľanie informácií, aby sa vyriešili cezhraničné spory rýchlym a efektívnym spôsobom. Povedz, dovolím si to povedať jasne, čo ten úrad nebude robiť. Nebude preberať úlohy národných úradov. Cieľom tohto úradu je podporovať národné úrady, pokiaľ ide uplatňovanie európskych predpisov a nebude tu nahrádzať národné úrady. ELA teda nezmení prerozdelenie kompetencií medzi členskými štátmi a úniou, rovnako ako to nebude zasahovať ani do autonómie sociálnych partnerov, pokiaľ ide o príjmanie dohôd v rámci e, systému sociálneho dialógu. Bude to v podstate mať operačnú funkciu e, na to, aby európske pravidlá ohľadne mobility práce boli komunikované a vymáhané férovým a zjednodušeným spôsobom. E, tento úrad bude podporovať členské štáty, pokiaľ ide o záležitosti, ktoré sa týkajú cezhraničnej mobility práce, ktorá sa vníma momentálne ako e, riešenie problémov mobilných pracovníkov pokiaľ ide o koordináciu otázok súvisiacich so e, sociálnym zabezpečením a takisto to bude pomáhať aj členským štátom, pokiaľ ide o riešenie nelegálnej práce, keď sa tieto musia vysporiadať s prácou cezhraničného charakteru. Náš návrh teda počíta s tým, že tento úrad bude plniť tri ciele zjednodušovať prístup k informáciám pre jednotlivcov a pre zamestnávateľov ohľadne ich práv a povinností. Po druhé, bude podporovať operačnú spoluprácu medzi národnými úradmi cez hranič- cezhraničnom uplatňovaní unijného práva a po tretie bude sprostredkovať mediáciu v prípade cezhraničných sporov medzi jednotlivými národnými úradmi. A tieto ciele sa konkretizujú pri pohľade na jednotlivé úlohy, ktoré musí tento úrad vykonávať. Poprvé, tento úrad by mal zjednodušiť mobilitu pre jednotlivcov a pre zamestnávateľov tým, že sa zjednoduší prístup k informáciám ohľadne ich práv a povinností v zahraničí, rovnako ako aj pokiaľ ide o prístup k službám zabezpečenia mobility práce. Samozrejme, nejde tu o duplikáciu súčasných informačných systémov, ale ide tu o podpornú funkciu tam, kde to je možné. A v tomto kontexte očakávame, že tento úrad bude podporovať aj portál Mobility pre prácu EURES a takisto aj Európsky koordinačný úrad, ktorý obsahuje viaceré kancelárie v jednotlivých členských štátoch v oblasti hospodárskej aj vo, Švec- vo Švajčiarsku. Po druhé, tento úrad bude poskytovať operačnú podporu národným úradom na to, aby sa zabezpečila ich efektívna účinná spolupráca. Toto je kľúčová úloha, ktorá sa očakáva od tohoto nového úradu. Ide tu o to, aby sa zabezpečilo efektívne vymahávanie európskeho práva, aby sme bojovali proti podvodom a zneužívaniu. Konkrétne teda tento úrod bude zjednodušovať výmenu informácií medzi národnými úradmi a bude tu koordinácia a podpora pri spoločných a zosúladených cezhraničných kontrolách na základe požiadavky zo strany členských štátov, alebo môžu byť tieto navrhnuté takto členským štátom tej kontroly. Takisto tu bude mediácia medzi úradmi členských štátov v prípade, že tu budú e, spory medzi úradmi jednotlivých štátov ohľadne vymáhania unijného práva. Takisto bude tento úrad prispievať k vytváraniu kapacít, takisto sa budú vykonávať cezhraničné analýzy, hodnotenie rizik v prípadoch e, mobility cezhraničnej práce a tento úrad takisto bude zjednodušovať spoluprácu medzi jednotlivými relevantnými zúčastnenými stranami v prípade nejakých prípadov narušenia výmeny mobility pracovníkov, napríklad pri reštrukturalizácii väčších podnikov. Pri plnení všetkých týchto úloh, ktoré som spomenula, tento úrad bude nadvezovať na prácu existujúcich agentúr, bude spolupracovať s Eurofondom, EU, OVŠA a ostatnými s agentúrami, ktoré sa teda venujú otázke zamestnanosti a sociálnym otázkam, na to, aby sa zabezpečila komplementarita a konzistentnosť s ich aktivitami. Tými. Budú tu takisto synergie, ktoré budú vychádzať z miery ich expertízy, napríklad pokiaľ ide o predpoveď zručnosti, manažment reštrukturalizácie podnikov a takisto riešenie nelegálnej práce. Úrad bude spolupracovať aj s ostatnými európskymi agentúrami, tam, kde to je relevantné, napríklad s Europolom alebo Eurojustom, v prípade, e, kde sa riešia kriminálne otázky mobility práce. Ako vidíte, tie výzvy sú teda veľké a komplexnosť týchto úloh je veľká, ale aj naše odhodlanie je veľké na to, aby ELA skutočne uspela keď sa vysporadúvame s slobodným pohybom zamestnancov, tak nemôžeme byť skutočne menej než ambiciózni. Ambicioznosť je kľúčová pre vytvorenie tohto úradu a mojou ambíciou je, aby sme boli hybnou síľou, pokiaľ ide o spoluprácu s Európskym parlamentom v rámci tohto legislatívneho procesu. Pri viacerých príležitostiach tento parlament vážená pani predsedajúca, skutočne zdôraznil význam a dôležitosť zabezpečenia správnej implementácie európskej legislatívy v prípade cezhraničnej mobility práce. Ja som v roku 2016 Môžem pripomenúť napríklad uznesenie z roku 2016 o sociálnom dumpingu a takisto aj e, ďalšie uznesenia ohľadne efektívnej kontroly práce na to, aby sa zlepšili pracovné podmienky v rámci Európy. Ja očakávam, že budete aj naďalej spolupracovať, aby sa zabezpečila férová mobilita práce v Európe. ako vždy, aj teraz sme pripravení, náš, môj kabinet, náš kabinet, služby, sme pripravení na to, aby sme vás podporovali aj radu v rámci tohto legislatívneho procesu. Cieľom je, aby sme mali Európsky úrad pra- pre prácu, aby fungoval už od roku 2019. Záväzok, odhodlanie a odhodlanie spravodajcov vo vašom výbore a samozrejme aj ostatných členov tohto výboru, to všetko je kľúčové pre toto naše, e, túto našu snahu a očakávam, že to bude spolupráca v tomto dôležitom návrhu. Ďakujem pekne. Thank you very much. Give... Ďakujem. Teraz za EPP, pán Lenarc. Nie, pán Kaza, pán Lenarc, nech sa páči. Ďakujem. allereerst eh, vanwege het feit dat u hier persoonlijk eh, naartoe... Ďakujem veľmi pekne eh, za to, že ste prišli osobne medzi nás, aby ste si pohovorili o tomto návrhu s nami. My si želáme spravodlivo fungujúci trh kde nebude existovať nekalá hospodárska súťaž a kde zamestnanci budú primeraným spôsobom chránení. Potrebujeme teda e, dobre, vhodne fungujúce pravidlá a v poslednom volebnom období sa veľa vecí zlepšilo. Pracujeme na balíku pre mobilitu, takže naozaj veľa vecí sa začalo meniť, ale tieto veci, tieto zmeny sa musia začať implementovať. V posledných rokoch sme videli, že tých mobilných pracovníkov je stále viac. Stále viac osôb pracuje cezhranične, aj, aj žije cezhranične. A musíme sa ale takisto zamýšľať nad tým, že kontroly a inšpekcie sa nemôžu zastavovať na hraniciach štátov. Musíme začať e, v tejto oblasti oveľa viac spolupracovať. Týmto návrhom chcete vytvoriť určitý základ, určitú štartovaciu líniu pre tieto zmeny a my to veľmi radi podporíme. Myslíme si, že ten návrh je už dobrým základom pre diskusiu. Ideálne podľa mňa by to malo vyzerať tak, že tento orgán pre trh práce by nemal pokrývať všetko alebo riešiť všetko, ale mal byť efektívny a mal by vytvárať e, pridanú hodnotu v praxi v tej operatívnej e, oblasti pri implementácii predpisov potrebujeme teda orgán, ktorý bude mať dobre popísané úlohy a bude aj vybavený prostriedkami na to, aby vykonával tieto úlohy. V parlament hovorí teraz o viacerých e, súvisiacich veciach, napríklad poskytovanie informácií. Ako sa toto bude riešiť, aby vlastne každý mal kompletný obraz o právach a povinnostiach, ktoré má. Mali by sme sledovať aj tú daňovú stránku veci. Aj to by sa malo koordinovať. No a pokiaľ ide o implementáciu, chceme vedieť, či to všetko bude pod jedným dážnikom, tak povediac. Stačí zapojenie sociálnych partnerov? Možno by sme potrebovali viac nástrojov na to, aby sme podporili členské štáty alebo ich nejako e, buď donútili alebo pozbudzovali, aby sa zúčastňovali, aby robili cezhraničné inšpekcie. Možno by sa malo spolupracovať v rámci týchto inšpekcií aj s Europolom. Možno by sme mali jasnejšie, aspoň v úvodnom ustanovení zatiaľ popísať, ako vnímame, ako si predstavujeme spoluprácu takýchto orgánov, ako si predstavujeme mediáciu. To by sa malo nejako lepšie popísať, jasnejšie. No ale o mnohých týchto veciach ešte budeme diskutovať tu v našom výbore. Ja v každom prípade vítam ehm, to, ako ste to ambiciozne nastavili. Ja, sa, ja som presvedčený, že takýto orgán je potrebný a teším sa na ďalšiu prácu v roku 2019. Ja som pripravený na spoluprácu. Ďakujem teraz pán Pirinsky za SAD. Ďakujem pani predsednička. Dovolte mi, aby som sa ospravedlnil kolegom za to, že, sa, že som prekročil Ehm, mne vyhradený čas v predchádzajúcej rozprave. Ja som si neuvedomil, že som vlastne prekročil ehm, môj pridelený čas. Uh, A ja si myslím, že ehm, mzdy v súčasnosti stagnujú, ale profity sa zvyšujú a ta, dane sa neplatia z týchto ziskov. A toto je veľmi dôležitá vec, ktorú musíme v súvislosti s uh, European Labour Authority zdôrazniť. Ja som veľmi rád, že Európska komisia si to nastavila takto ambiciozne, že chcete vytvoriť naozaj fungujúci orgán pre trh práce a e, Chcem tu zdôrazniť tri veci. Pani komisárka, vy sama ste spomenuli, že potrebujeme uľahčovať tú spoluprácu medzi národnými orgánmi. Áno, spolupráca to je niečo veľmi dôležité. Musíme napomáhať spolupráci, ale jedna taká zásadná vec na vnútornom trhu je, že sa pravidla EÚ pre cezhraničnú mobilitu zatiaľ nedostatočne implementujú a Chcem sa spýtať, ako tento nový orgán by mohol prispieť k tomu, aby eh, podporil právomoci národných orgánov, aby sa efektívne začalo kontrolovať a aby sa reálne začali chrániť e, práva pracovníkov v cezhraničných situáciách. Malo by e, to byť sprevádzané reálnymi sankciami, ktoré by e, presadzovali sociálne, tie práva, ktoré sú zakotvené v sociálnom pilieri. Druhá otázka, ak tento nový orgán má pomáhať orgánom členských štátov, tak potom tu máme prípady, v, v nariadení samotnom musíme lepšie nadefinovať prípady porušovania pravidel sociálnej mobility. Taký analytickejší prístup potrebujeme. Občania aj e, zainteresované subjekty od nás očakávajú efektívnejší voľný pohyb. A e, tento nový orgán by mal dávať odporúčania príslušným orgánom a zainteresovaným stranám v prípadoch, keď, keď sa deformujú princípy vnútorného trhu, ako voľná mobilita a spravodlivá hospodárska súťaž. A tretia otázka, pani komisárka, téma, ktorá je vám blízka. Máme v súčasnosti celú galaxiu rôznych e, štruktúr a pravidiel, ktoré riešia pracovnú mobilitu. Je tam veľká zložitosť. Možno by sme mali toto prostredie zjednodušiť a pri tejto práci musíme ale ochrániť dôležité funkcie, ktoré eh, v súčasnosti majú určité orgány, v budúcnosti ich preberie nový orgán, Labour Authority. A dnes nie je jasné, ako teda sa to nastaví, čo bude robiť nový orgán. Mal by eh, posilniť kapacitu orgánov riešiť nedeklarovanú prácu, mal by riešiť existujúce nedostatky. Myslím si, že je to nová príležitosť, ktorú by sme nemali premeškať. Ďakujem. E, Ďakujem. Teraz pani Trebesius, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem ešte raz pani komisárke Tyson za to, že nám predstavila nový Európsky orgán pre trh práce. Moja politická skupina sa bude priebežne zasadzovať, tak ako aj v minulosti, za práva zamestnancov. Sme presvedčení ale o tom, že už zmluvy e, stanovujú určité prerozdelenie právomoci a toto prerozdelenie by sa malo zachovať aj do budúcnosti. Ďakujem za to, že ste povedali, že ELA nemá kumulovať nové dodatočné právomoci, ale že sa majú zachovať e, právomoci, doterajšie právomoci členských štátov a EÚ aby tento nový orgán ELA e, priniesol nejakú pridanú hodnotu, tak podľa nás je dôležité, aby tento orgán podporoval iba členské štáty, doplňal ich, ale nenahrádzal orgány členských štátov. Pokiaľ ide o analýzu e, pracovného trhu, toto môže robiť tento nový orgán, môže vymieňať informácie, môže podporovať budovanie kapacít. E, to by bol najväčší prínos e, orgánu ELA. Výmena údajov, to by bolo užitočné, keby to ELA robila, aby sme bojovali proti podvodom so sociálnym poistením a tak ďalej. Veľké organizácie sú zraniteľné voči kybernetickej kriminalite a to je ďalšia vec, ktorá by sa tu mohla skúmať na úrovni ELA teda ochrana pred týmto. No a moja politická skupina e, sa pýta na to, ako sa bude financovať tento nový orgán. To podľa nás môže byť dosť problematické. Agentúra bude mať svoje náklady a my sa pýtame, odkiaľ tieto peniaze vezmeme. Mm, čaká nás onedlho Brexit. Pán komisár Oettinger predstavil nedávno nový rozpočet, ale ešte stále sú mnohé veci nejasné ako sa bude ako sa budú takéto veci financovať. A moja politická skupina je naozaj za rozpočtovú disciplínu. Myslíme si, že by sme mali sa pozrieť na to, či sa niektoré európske programy nedajú ukončiť a mohli by sme pohľadať v rozpočte nejaké nevyužité rozpočtové línie a z toho by sme možno mohli zobrať peniaze na tento nový orgán. Ďakujem za slovo. Ďakujem, Marian Harkin. Máte slovo. Ďakujem. Ďakujem, pani komisárka, za návrh. Je to ďalší kúsok skladačky, um, ktorá predstavuje váš holistický prístup k tejto oblasti, vysielanie pracovníkov, koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia a tak ďalej. Vy sami ste povedali, že úloha orgánu ELA by mala spočívať v tom, že sa bude efektívne implementovať právo EÚ a že sa bude bojovať proti podvodom a zneužívaniu pravidel. Keď sa pozerám teda na tie navrhované úlohy, právomoci orgánu ELA, mne sa zdá, že um, je to dosť veľká pracovná záťaž a dosť veľký záväzok, ktorý sa tu vytvára. Podľa návrhu ELA nahradí určité existujúce štruktúry a Takisto preberie riadenie Eurasu a bude musieť spolupracovať s obrovským množstvom rôznych orgánov, úradov a miest. A takisto návrh hovorí, že um, keď ELA zistí uh, určité nezrovnalosti, napríklad v oblasti zdravia a bezpečnosti, tak to musí nahlásiť a potom spolupracovať s príslušným orgánom. E, moja otázka teda sa týka tohto. Vzhľadom na počet orgánov, ktoré ELA nahradí a vzhľadom na obrovský počet orgánov, s ktorými ELA bude musieť spolupracovať, tak naozaj dostáva obrovský záber. A ja sa pýtam, či um, ste si naozaj istá, že bude stačiť navrhovaný rozpočet na celú túto prácu. To je teda moja prvá otázka. Druhá otázka. Toto už spomenul pán Lenarc, aj pán Pirinsky. Otázka ako? E, napríklad tá oblasť zdravia a bezpečnosti. Ak ELA um, bude musieť urobiť niečo, čo je mimo, svojho, mimo jej rozsahu úloh, tak bude môcť len spolupracovať s príslušnými úradmi aké kanály bude využívať na túto spoluprácu. Ja mám pocit, že vy máte dobré zámery, dobré úmysly, ale eh, nie je to dostatočne detálne rozpracované. Nie je jasné, ako tie ciele sa dosiahnu. No a ešte jedna vec. Keď sa pozerám na pracovnú náplň úradu ELA, musíme určite Eh, umožniť ELE, aby fungovala efektívne. A predpokladom na to je, že ESSI bude fungovať. Pán Balás už hovoril o tom, či členské štáty budú mať tento systém do roku 2019, či bude fungovať a vaša odpoveď bola, že by to tak malo byť. Ale ja sa vás pýtam, a aké sú teraz vaše súčasné poznatky? Čo očakávate? Myslíte si, že naozaj to bude hotové v roku 2019, alebo aspoň veľká časť z tohto systému bude fungovať v roku 2019? Ďakujem. Thank you. Ďakujem. A teraz zástupcovia GUE. Pani López, máte slovo. Gracias, señora presidenta. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem aj pani komisárke za predložený návrh, ktorý nám tu dnes predniesla. My sme otvorení návrhu vytvoriť európsku pracovnú autoritu, ak má byť cieľom bojovať proti podvodom a sociálnemu dumpingu. E, bude to však môcť e, fungovať len vtedy, ak budú všetky pravidlá rešpektované rovnakým spôsobom. Vítame všetky iniciatívy, ktoré môžu posilniť spoluprácu a koordináciu medzinárodnými orgánmi. Bohužiaľ vidíme, ako členské štáty e, porušujú všetky nástroje, mechanizmy koordinácie, kontroly a dokonca aj aký kominotér. A preto našim na, najväčším cieľom je, aby tento cieľ bojovať proti sociálnemu dumpingu nezostal len prázdnou iniciatívou a jedine ak to naplníme, môžeme splniť jeho ciele. V tomto volebnom období komisia nenavrhuje prvýkrát opatrenia, aby proti týmto veciam bojovala, ale my sme stále v rovnakej situácii. Pokiaľ ide o novú legislatívu o vysielaní pracujúcich, tak vidíme, že pokračujú rozdiely v odmeňovaní za rovnakú prácu. A preto si kladiem otázku, že či tá európska pracovná karta môže byť použitá v boji proti sociálnemu dumpingu, ak normy vo väčšine prípadov nemajú e, rovnaké e, ciele alebo intencie. Preto je dôležité uvedomiť si, aké je dôležité skoncovať so sociálnym dumpingom a stanoviť si ciele, ktoré sú v súlade s Európskym pracovným úradom. Národné e, princípy by mali sledovať tú istú logiku ako európske a e, samozrejme aj v prípade pracujúcich. My nie sme si celkom istí, či e, táto nová agentúra dosiahne lepšiu mieru spolupráce, akými mechanizmami bude disponovať a aké budú e, penalizačné mechanizmy v prípade neplnenia týchto požiadaviek a predpisov zo strany členských štátov. Ďakujem. Ďakujem teraz pani Reintke. Ďakujem pani komisárka za to, že ste prišli medzi nás. Tento návrh vlastne akceptuje realitu, ktorá už existuje dlho. My už vieme dávno, že existuje európsky trh práce a potrebujeme orgán dohľadu, ktorý by sledoval, čo sa vlastne deje na tom trhu práce. V zásade vítame tento návrh, ale skrývajú sa za tým samozrejme komplexné ustanovenia. A e, celé sa to týka v prvom rade peňazí a moci. O tom je politika. Keď sa pozerám na váš návrh, je určite veľmi pozitívny. Je to e, niečo, čo umožňuje nové veci, uľahčuje. Ale ja sa pýtam, či tento orgán v konečnom dôsledku naozaj bude mať nejakú autoritu, čo bude robiť v prípade konfliktu. Bude tento orgán schopný donútiť členské štáty, aby e, v reálnom čase poskytli informácie, keď napríklad ide o podvod. Toto bol problém posledných rokov. národné inšpektoráty práce musia konečne spolu začať pracovať. Takže moja otázka, akú reálnu právomoc bude mať tento orgán. A druhá otázka sa týka peňazí. Hovorili ste o spoločných inšpekciách, ktoré by sa mali realizovať. To bude stať peniaze. Mm, koľko peňazí si teda predstavujete? Koľko inšpekcií podľa vás sa bude konať? A ako zabezpečíte, aby peniaze boli poskytnuté? Aby to bolo reálne? aké zdroje na to budú vyhradené. ELA e, musí vzniknúť samozrejme, ale musí mať aj nejaký reálny dopad na ten trh práce. Ďakujem. Thank you, Madam Ďakujem pani Reintke. Teraz za EFDD. Kto sa chce vyjadriť? Je tu niekto za EFDD? E Je tu niekto za ENF? Nie. Takže pani Helga Stevens, dve minúty, nech sa páči. Ďakujem. Pani, Aha. Ďakujem, eh, pani komisárka. Eh, ja vás veľmi aktívne podporujem, pokiaľ ide o presadzovanie rovnosti mužov a žien a eh, pokiaľ ide o pracovné podmienky. Členské štáty musia spolupracovať, aby bojovali proti čiernej práci a podvodom. V tomto vás plne podporujem, to viete. Vy tu hovoríte o, teda o novom Európskom orgáne pre trh práce. E, členské štáty majú už právomoci na to, aby robili kontroly. Národní inšpektory majú sam, e, samozrejme vlastné metódy práce. A preto sa pýtam, či úrad ELA mm, chce nahradiť kontrolné e, právomoci a kontrolné postupy národných inšpektorov. Možno nie dnes, ale v budúcnosti ich bude chcieť nahradiť. A čo ak ten orgán nebude dobre fungovať? Vy ste napísali, že po piatich rokoch sa preskúma, či je potrebné mandát tohto orgánu upraviť. Ja sa obávam, že dnes e, robíte kroky e, smerom e, k tomu, že v budúcnosti vytvoríte celoeurópske inšpekcie na európskej úrovni. Môžete nám potvrdiť, že toto nie je váš zámer? Tento nový orgán má vytvoriť iba pridanú hodnotu, nemá nahrádzať alebo preberať národné právomoci. Druhá otázka. Aké právne postavenie bude mať tento orgán? Napríklad, aký vzťah bude, orgán, e, bude mať orgán ELA k Európskemu súdnemu dvoru. Ďakujem za odpovede. Ďakujem. Pán Dečen, máte slovo. Pán e, Jean-Claude Juncker prepo, popísal a predstavil orgán LA takýmto spôsobom. Dnes máme Európsky bankový orgán, ktorý e, vykonáva dohľad nad bankami a je absurdné v tomto kontexte, že neexistuje spoločný orgán EÚ pre trh práce, ktorý by kontroloval um, trh práce. No a pán Juncker povedal, že vytvorí takýto úrad. My samozrejme si takisto želáme spravodlivo fungujúci vnútorný trh, ale tento vnútorný trh v mnohých oblastiach nefunguje. Ehm, tam, kde fungujú cezhraničné formy zamestnávania, potrebujeme aj cezhraničné kontroly. Úprava sociálnych štandardov, ehm, ktorú robia schránkové firmy, no toto je jednoznačne všetko na úkor zamestnancov a takisto to vyvíja tlak na poctivo pracujúce podniky, ktoré dodržiavajú sociálne ehm, zákonodárstvo a pracovné zákony. Ja mám otázku, pani komisárka. Ak správne chápem váš návrh, mali by sa konať iba také pracovné kontroly, inšpekcie, o ktoré požiada členský štát, v ktorom sa tá kontrola má konať. Ja by som rád vedel, či sociálni partnery eh, by nemali takisto dostať právo žiadať o takéto kontroly. A um, tým vlastne vyvolať konanie takýchto kontrol. Myslím si, že sociálni partnery v daných štátoch majú najlepšie poznatky o tom, aká je situácia v krajine a vedia najlepšie e, zhodnotiť, či sa porušujú e, predpisy pracovného práva, sociálneho práva a tak ďalej. Čo si o tom myslíte? Ďakujem, pán Dečn. Pani Jongirius dostane ešte slovo a potom pani komisárka odpovie. Dostali sme sa do menšieho časového sklzu, hlasovanie bude trošku odložené, ale toto je dôležitá téma, takže prosím o strpenie. A teraz pani Jongerius a potom opäť pani Tyson. Ďakujem, budem hovoriť stručne žiadne zdvorilostné frázy. K tomuto návrhu mám len pár otázok. Prečo komisia nechce zaviazať národný, národné inšpekcie, aby spolupracovali v simultánnych inšpekciách? Druhá otázka. Ak je nejaký jasný, jednoznačný prípad vykorisťovania, ako sa takýto prípad predloží ELE a budú mať aj odbory možnosti nahlasovať konkrétne prípady a ako bude ELA môcť rýchlo reagovať. No a posledná otázka. Bude existovať nejaký čierny zoznam podnikov, ktoré sú napríklad schránkovými firmami, ktoré sa snažia zneužívať systém Myslím si, že to by mm, naozaj e, pozitívne dopadlo, dopadlo alebo ovplyvnilo pracovný trh. Thank you. Then I will give the floor to... Ďakujem a teraz dostane slovo komisárka Tyson. Ehm, budem sa snažiť hovoriť stručne. Ja viem, že vás čaká hlasovanie, takže pán Lenard, pán... Ide tu teda o skutočne ťažkú úlohu, ale ehm, som presvedčená, že sa vám to podarí ehm, úspešne dotiahnuť do konca, aby to fungovalo, pretože čo, čo sa počíta je výsledok. Až potom uvidíme, keď táto, tento úrad bude fungovať a pracovať, že ako pracuje, a ako funguje. Dúfame teda, že to bude ešte v tomto mandáte. Zodpovedali, ste, zodpovedali sa tu už viaceré otázky, bolo to veľmi zaujímavé a dúfam, že tá naša spolupráca bude pokračovať aj ďalej aj so zamestnávateľmi budeme samozrejme bilaterálne spolupracovať a uvidíme, ako na to potom zareaguje parlament. Preto by som sa vám chcela všetkým poďakovať, ktorí sa takto angažujú. Ja opakujem stále, že robíme, čo sa dá, čo možno najvyváženejšie za podpory kolegia, ale všetko, čo sa dá zlepšiť, chceme radi aj zlepšiť. To sa týka nielen tohto, tejto otázky, ale aj ostatných. A pokiaľ ide o vaše otázky. Vážená pani predsedajúca, opätovne sa tu pýtajú otázky, kladú otázky, že prečo členské štáty nie sú nútené spolupracovať a ako by sa dalo sankcionovať e, tie jednotlivé prípady zdráhania sa takéto spolupráce. Samozrejme máme právo využívať smernice, pokiaľ ide o zasielanie zamestnancov. Máme tu aj nariadenie o koordinácii sociálnych systémov zabezpečenia. Takisto sú tu aj texty, o ktorých ste už vyhlasovali. Takže, ako už som povedala, vo všetkých týchto nástrojoch sú ukotvené jasné pravidlá a všetky členské štáty majú eh, byť eh, v tejto spolupráci bližšie a ide tu o to, aby členské štáty aj zo strany komisie mali určitú podporu. Ide tu hlavne o dôveru. Dôvera je to najdôležitejšie a táto dôvera Myslím si, že členské štáty by mali byť posilnené vo svojich, v priplnení svojich úloh a potom budú možno ochotnejšie, e, pokiaľ ide o dodávanie informácií, na to, aby kontroly a inšpekcie niečo priniesli a aby už nebol teda sociálny dumping, práve naopak. Ide tu o to, aby sme, si, aby sme sa zomkli, vybudovali to prostredie dôvery, aby členské štáty robili to, čo sa od nich očakáva. Sankcie, ako aj inde, sankcie možno práve v tomto prípade a preto sú uplatňované. A pokiaľ ide o tú platformu, pokiaľ ide o nelegálnu alebo čiernu prácu, áno, chceme to zapracovať a posilniť. Samozrejme, tieto pravidla chceme mať v rámci ELA podchytené na to, aby sme mali k dispozícii ešte viac nástrojov na to, aby sme bojovali proti takýmto nekalým praktikám. To sa týka tej platformy samotnej, je to v poriadku, vidíme a vnímame to ako pozitívny postup a už treba iba dolatiť, že v akej podobe to bude. A čo teda potrebujeme? Potrebujeme pracovať úsporne, koľko potrebujeme personálu, akým spôsobom to budeme celé financovať, to všetko už bolo prepočítané, je k tomu vyčlenený rozpočet a je to už obsiahnuté aj vo finančnom rámci, to znamená, prostriedky už sú naplánované. Verte mi, naše výpočty sú akceptované aj zo strany našich odborníkov na otázku rozpočtu. Takže povedali nám, že by to malo stačiť. Ak by aj naďalej bol sociálny dumping, Musíme urobiť všetko preto, aby sme mohli zákonne proti tomu zakročiť. A máme tu klasické postupy v prípade porušovania pravidiel a takisto je k dispozícii aj zákonodárstvo, na základe ktorého sa to potom môže trestne stíhať. Na to potrebujeme inšpekciu, na to potrebujeme kontrolu, na to potrebujeme posilnenú mieru kontroly. Pani Hauken, pokiaľ ide o rozpočet, Tieto otázky teda súvisia už aj s nadchádzajúcim rozpočtom. Otázka je, ako to chceme riešiť. Otázka je, ako sa to bude implementovať. My vieme, že ide o ťažký krok a na to, aby sme to trochu odľahčili, tu máme aj poradenskú poradnú skupinu. Sú tam technickí odborníci aj z parlamentu. Už prebehlo aj prvé zasadnutie a momentálne sa snažíme o to, aby sme to správnym spôsobom implementovali, pretože na jednej strane pripraviť zákon to je jedna vec, ale aby to potom aj fungovalo a aby sa to do istej miery vynútilo, vymohlo, tak to je už zase druhá vec. Takže musíme sa snažiť pozrieť na to, kde sú možno ešte nejaké prekážky a kde sa dá zabezpečiť zlepšenie štruktúry Od roku 2019 by malo byť toto všetko v platnosti, tak to tu bolo povedané. A členské štáty, týmto by sme chceli pripomenúť, že e, toto je náš úmysel a skutočne chceme robiť všetko preto, aby na týchto našich projektoch spolupracovali. Potom tu ešte bola konkrétna otázka, prečo nechceme zájsť ďalej, pokiaľ ide o spoločné kontroly, inšpekcie a tak ďalej. To znamená, že koľko tých inšpektorov a kto čo bude robiť, to uvidíme, až keď tá štruktúra bude fungovať. Aj tu teda e, momentálne prebiehajú prípravné práce naplno. E, už konkrétny návrh predpisu zákonu je vo finálnej podobe a je to obsiahnuté aj v tom viacročnom finančnom rámci. Ak by sociálni partnery tu mali zohrať určitú úlohu v prípade týchto kontrol, ale to sa týka tej národnej úrovne, nie európskej úrovne, ako zúčastnené strany, tak potom vlastne všetci sociálni partnery budú môcť sa takto obrátiť na tento úrad, ale ide tu teda skôr o tú národnú úroveň, Hovorili ste aj o tom trojskom koni, že či by to mohol byť tento orgán pre prácu ELA. Nie, ELA bude e, posilňovať iba tie týmy inšpekčné v rámci jednotlivých krajín na to, aby pomohla pri zlepšovaní práce a nebudú teda fungovať na miesto týchto štátnych štruktúr. Samozrejme, je tu aj revízna doložka. Myslím si, že tu ide o dobrú správu vecí verejných, ide o dobrý manažment tohto úradu. Bude to musieť byť opätovne preskúmané a ako zvyčajne budeme v tejto veci s vami spolupracovať. A chcela by som ešte poukázať na to, že princíp proporcionality takisto v tejto otázke zohráva svoju úlohu. Pôjdeme teda až tak ďaleko, pokiaľ to bude potrebné, Samozrejme, nechceme všetko prebrať od členských štátov, vyznajú sa lepšie. Európska inšpekcia sa nemôže jednoducho objaviť len tak a robiť nejakú inšpekciu. Musíme inšpektorom v jednotlivých krajinách dať do, ruka, do rúk tie nástroje, na to, aby v budúcnosti mohli od svojich kolegov v jednotlivých krajinách požiadať konkrétne informácie, treba zabezpečiť logistickú podporu na to, aby bola správna miera koordinácie a tak ďalej. Potom tu ešte bude ten čierny zoznam podnikov, to bola otázka. Toto sa momentálne neplánuje, či sa to niekedy urobí, o tom neviem ale chcela by som vás poprosiť, že možno je to skôr v kontexte jednotlivých štátov a nie na európskej úrovni. Takže ja som sa snažila dodržať ten časový slot a zodpovedať vaše otázky, ale nie som tu posledný krát. Je to veľmi dôležitý návrh a ja želám poslancom všetko dobré, veľa úspechov a e, ide o to, aby sme spoločne pohli veci dopredu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj ja vám, pani komisárka, za e, strávený čas našej spoločnosti, za to, že ste reagovali na naše otázky. Ešte informácie pred hlasovaním. Hneď po hlasovaní, a to bude trvať zhruba 15 minút, tu budeme mať workshop o vytváraní Európskeho úradu pre prácu. A dúfam teda, že zostanete bezprostredne po tých 15-20 minútach hlasovania. Máme tu expertov, ktorí nás v rámci tohto workshopu budú informovať. Bod 2, iba informačne, hlasovanie o zasielaní zamestnancov sa bude konať v útorok, budúci týždeň v Štrasburgu. Bude to v dopoludňajších hodinách, je to zhruba o 9.00 o 10. Takže poprosím vás o vašu prítomnosť a zúčastnite sa aj na hlasovaní. Takže po týchto slovách sa budeme snažiť nájsť naše hlasovacie kartičky, aby sme mohli hlasovať. Okay, friends, then we start the voting. You have put the cards into uh, the machinery. Poprosím vás, poďme uh, k hlasovaniu. Kompromis 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Dodatok 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Musíme si to overiť.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 O tomto budeme hlasovať. Iba menovité hlasovanie to je. Oh. Rečník mimo mikrofónu, tlmočníci nepočujú. A na 14, hovorí pani predsednička. 11. čiže je to viac ako 11 poslancov. Takže môžete si znovu sadnúť. So, uh, two, a roll call vote on addition. Takže o dodatku 2 hlasovanie je menovité. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 19 hlasmi, 14 bolo proti. kompromis 4. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Dodatok 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Dodatok 4. Kto je za? Kto je proti? Musíme si to overiť. Dodatok 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté o jeden hlas. Kompromis 5, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Dodatok 5, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté ale overíme si to. Dodatok 5, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté o dva hlasy. Dodatok 6. To vypadáva. Menovité hlasovanie o dodatku 6. Kto je za? Otváram hlasovanie.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 Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 23 hlasov proti 13. Môžeme mať menovité hlasovanie o 10 a 11 takisto. 10 a 11. Áno, v poriadku, takže otváram hlasovanie dodatok 10. Končím hlasovanie k dodatku 10. Je to prijaté 21 hlasmi. Dodatok 11. Takisto menovité hlasovanie v poriadku. Otváram hlasovanie. Končím teraz hlasovanie. Je to prijaté 21 hlasmi. 14 proti. A teraz budeme hlasovať o štruktúrovanom dialogu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté 34 hlasmi, traja boli proti. Ďakujem veľmi pekne. To znamená, že teraz môžeme pokračovať. workshop the workshop on uh, the new uh, European Teraz tu máme na programe workshop k Európskemu úradu pre prácu. Dávam dve minúty na to, aby ste opustili miestnosť a potom budeme pokračovať. Okay, then we start uh, with the work. Takže môžeme pokračovať s našim workshopom. Ide tu o zriadenie Európskeho úradu pre prácu a teraz dostane slovo pán Denis Glenton, ktorý je riaditeľom jednotky sekcie na DG Employment. A Týmto mu dám aj slovo. Nech sa páči, pán Genden. Ďakujem pekne za to, že ste prišli. Dobre sedíte tam, kde ste, alebo by ste radi prišli sem dopredu? Môžem ísť aj dopredu? Rád by som išiel dopredu. Dobre, nech sa páči, môžete. Aby ste skutočne mohli e, osloviť všetkých poslancov. And I can also ask um, Madam Alexia Mania. Požiadame pani Alexiu Maniaku Grívu, aby takisto prišla sem medzi nás, pretože je ďalšou rečníčkou. Mm. You, Genton, uh, for, uh... Ďakujem pekne, pán Genton, za to, že ste prišli medzi nás. Aha že ste si sadli sem, aby na vás bolo dobre vidieť. A aby ste mohli sledovať. E, samozrejme, že táto, tento workshop môže byť sledovaný aj na počítačoch v kanceláriách. Pán Henton predloží hodnotenie dopadu, e, pokiaľ ide o ELA. Ďakujem, ďakujem vám za pozvanie do vášho výboru. Volám sa Nikol Kamparlícom, tu na miesto pána Denisa Gentona a stručne vás oboznámim s hodnotením dopadov a odpoviem na vaše otázky. Komisia vo svojom hodnotení dopadov sa zamerala na štyri hlavné problémy, problémy s cieľmi, ktoré chceme dosiahnuť, e, úlohy ELA, e, existujúci rámec a obsah, e, ktorým vlastne sa bude zaoberať. Keď chceme začať problémami, ktoré máme, tak sme identifikovali dva. Prvým je nedostatočná informovanosť občanov jednotlivcov, ktorí e, sa chcú pohybovať a dokonca aj zamestnávateľov a ďalších organizácií, ktoré sa zaoberajú odlivom pracujúcich. Čo to znamená? Znamená to, že my sme sa pozreli na tie hlavné body týchto problémov E, existuje veľa inštitúcií, štruktúr, existujú rozličné praktiky, ktoré sa zaoberajú e, týmto jedným problémom. Avšak sú tu rôzne úlohy, ktoré už pani Tyson e, vymenovala a treba povedať, že sa tu nepracuje systematicky. Neexistuje tu podpora, dodatočný personál, neexistuje vzájomná spolupráca, ktorá je potrebná. To sú teda problémy, ktoré sme identifikovali. Rovnako existuje nedostatočná, nekompletná informovanosť, nie je dostatočná podpora pri poskytovaní informácií. Okrem toho, administratívna spolupráca je problémom, ktorý sme zdedili Ide tu napríklad o nedostatočnú kapacitu zdieľať informácie. Mám, máme tu systém, ktorý sa zaoberá vysielaním pracovníkov, koordináciou systémov sociálneho zabezpečenia a to všetko sú nástroje, ktoré musia byť neprestajne aktualizované a s tým súvisí obrovský objem práce. E, ďalším problémom je kapacita pre organizovanie spolupráce. Tu ide predovšetkým o neexistenciu spoločných postupov. Existuje obrovské množstvo bilaterálnych dohôd, rozličné medzinárodné fóra, ale väčšinou to pokrýva iba bilaterálne záležitosti a E, dohody a Európska únia ako celok tu nie je zastúpená. A tá má potom problémy s vytvorením e, systematického rámca v tejto oblasti. E, keď prejdeme k mediácii, tak vidíme, že tu máme nekompletný systém kontaktov medzi jednotlivými správami. Musíme si uvedomiť, že tu ide o sprostredkovanie mediáciu medzi správami a nie medzi občanmi a správami. Ďalej sú tu problémy v oblasti koordinácie sociálneho zabezpečenia a vysielania pracovníkov. Máme fragmentovanú spoluprácu na úrovni Európskej únie Existuje tu veľa orgánov, veľa aktérov, ale e, nefungujú systematicky. Takže my chceme poskytnúť takú systematickejšiu platformu pre permanentnú spoluprácu medzi rozličnými orgánmi a doménami. Všeobecným cieľom je posilniť spravodlivosť a dôveru E, napríklad poskytovaním informácií a posilnením operatívnej spolupráce medzi národnými orgánmi, ako aj poskytovaním mediácie medzi jednotlivými orgánmi a aké sú kritéria hodnotenia, aké akcie by boli najlepšie Zaoberali sme sa tým z hľadiska subsidiarity a proporcionality. A teda tu ide o to, aby sme robili len to, čo je povinné a nutné a aby sme neprevzali žiadnu zodpovednosť, ktorá môže byť lepšie poskytnutá na úrovni členských štátov. A samozrejme skúmali sme potom aj E, primeranosť tých jednotlivých opatrení. Tie hodnotenia dopadov sme rozdelili na dve časti. Poprvé je potrebné identifikovať problémy, ktoré budeme hodnotiť a po druhé e, vykonať vlastné hodnotenie. Pokiaľ ide o úlohy, pani Tyson už o nich hovorila, takže to Preskočím, poviem len, že máme také tri bloky, tri varianty. Poprvé máme tu tzv. ľahký variant a v tom je možné prispôsobiť istú operačnú kapacitu potrebám a zabezpečiť aby boli štruktúrálne vyplnené všetky nedostatky. Čiže je tu možné prijať isté aktivity tak, aby e, sa tieto nedostatky vyplnili. To by bol ten druhý variant na tou ľahkou a potom tu máme ešte tzv. E, kontrolnú alebo dohliadaciu možnosť a to je vlastne to, čo existuje aj v súčasnom rámci. Všetky tieto varianty samozrejme majú e, dopad na rozpočet, môžeme sa na to pozrieť. Tie prvé dve sú také vyrovnanejšie, pokiaľ ide o dopad na rozpočet, pretože tam je potrebné vytvoriť iba nový systém, zatiaľ čo ten tretí variant je najnákladnejší pretože si vyžaduje celú sériu akcií a štruktúr e, v komisii. My dávame prednosť e, tej druhej operatívnej variante, pretože tento variant je vyrovnaný a tie náklady sú tam rozumné. Rozhodujúcim kritériom tu bolo, že je efektívnejšie a ambicioznejšie ako variant 1 a menej zasahuje do rozpočtu ako ten variant 3. Aké sú e, aké je hodnotenie týchto akcií? My môžeme vytvoriť orgán, ko- lepšie koordinovať aktivity v rámci komisie a e, je možné teda vytvoriť určitý orgán, ktorý bude mať operatívne úlohy a tento orgán môže byť vybudovaný na základe existujúcich agentúr, my sme všetky tri varianty v tomto zmysle prediskutovali. Sú tam rôzne dopady na rozpočet. E, vytvorenie siete by bola tak, taká najmenej náročná akcia, pretože vlastne by sa vytvoril systém v rámci už niečoho, čo existuje a a komisia môže poskytnúť aj určitú podporu na základe tých existujúcich agentúr. Ale vlastne tam by bola lacnejšia verzia ako vytvorenie nového orgánu, pretože Iné agentúry majú iné úlohy a zameriavajú sa na iné veci a preto by bol potrebný ďalší personál do tých existujúcich agentúr. Čiže e, konečný variant je vytvorenie nového orgánu, pretože tu ide iba o efektívnosť, ale na druhej strane tu ide aj o vytvorenie istej rovnováhy v oblasti nákladov Personál, ktorý potrebujeme, to je 144 ľudí. V porovnaní s agentúrami je to viac ako v iných agentúrach, ktoré sa zaoberajú zamestnanosťou, ale je to porovnateľné napríklad s Frontexom alebo s Eurojustom a tak ďalej. Rozpočet bude konzistentnejší a bude oveľa menší, ako je rozpočet Frontexu, ktorý je operačnou jednotkou. Viac ako 50 rozpočtu, ktorý sa predpokladá pre ELA, budú tvoriť operatívne náklady. A náklady budú tiež aj súčasťou na personál, čiže personálne náklady, nie sú tou najdôležitejšou zložkou nákladov tohto nového orgánu. Už o tom hovorila aj pani Tyson, takže to by bolo na začiatok z mojej strany všetko. Teším sa na vaše otázky. Ďakujem pán Van Kalde a teraz dám slovo Alexi Maniaki Kriva z našej parlamentnej výskumnej služby. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie vyjadriť sa k hodnoteniu e, dopadov tým, ako vymedzíme hlavné body nášho hodnotenia. Chcem E, ešte priblížiť, o čom vlastne to hodnotenie je. E, na naše oddelenie bežne poskytuje úvodné hodnotenia legislatívnych návrhov, teda ide tu e, o metodológiu a o vyhodnotenie silných a slabých stránok. Ide tu o to, aby sa teda správne vyhodnotili dopady, tak ako E, to bolo zadefinované v smernici komisie. My sa nikdy nevyjadrujeme priamo k obsahu. Nejde nám teda o to, či metodológia, ktorú komisia uplatnila, je riadna a užitočná, efektívna. Nevyjadrujeme žiadne politické názory. Ide nám tu o to, aby sme podporovali parlamentných poslancov pri ich práci. Uh, uh, uh, Okrem toho úvodného vyhodnotenia na žiadosť poslancov a prostredníctvom koordinátorov poskytujeme takisto aj doplnkové hodnotenia dopadov. Hodnotíme aj dopady zásadných pozmeňujúcich návrhov, ktoré poslanci poskytujú. No a teda teraz sa dostávame k tomuto konkrétnemu vyhodnoteniu ohľadne ELA. Jednak je veľmi dôležitá definícia problémov, ktoré je potrebné e, vykonať. Myslím si, že tu je primeraná prezentácia dôvodov pre iniciatívu a pre teda predloženie tejto európskej aktivity. O tom už hovoril môj predrečník Okrem toho e, sa to týka aj problémov spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi. Myslíme si, že tá definícia problémov je dobrá. E, vychádza z niektorých správ, komisie, štatistík, aj z konzultácií so zainteresovanými stranami. Tu ide o užitočný analytický dokument v prílohe 12, 12 kde máme nedávne úlohy pracovnej mobility a potiaže súvisiace s cezhraničnou prácou. Týka sa to aj boja proti podvodom a nedeklarovanej práce. Tento dokument e, ilustruje problémy a ich rozsah. Je tu zadefinovaných takých 6 oblastí problémov, ale možno by bolo lepšie vyjas, potrebné lepšie vyjasniť ten prvý problém nedostatku informácií. Nie je tu dostatočne vysvetlené, že kde presne sú tie nedostatky informácií. Takže tu nemáme jasne zadefinovaný ani rozsah problémov. Potom by bolo dobre, keby sme mali rozpracovanejšie takisto aj tie medzery a nedostatky v existujúcich nástrojoch, Napríklad by sa to mohlo riešiť prostredníctvom akčného plánu. A tretia oblasť sa týka potiaží v oblasti spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi. Súvisí to aj s otázkami eh, subsidiarity a proporcionality. Tieto veci sú prezentované v oddelenej časti, ktorá je však pomerne krátka. Toto. A pokiaľ ide o ciele a možnosti, hodnotenie dopadu definuje špecifické ciele, v súlade s lepšími postupmi operačné ciele, ktoré sú spojené s navrhovanými úlohami tohto nového úradu, sú obsiahnuté v sekcii monitoringu a evaluácie a sú tam aj monitorovacie indikátory. A pokiaľ ide o možnosti, o ktorých sa hovorilo, na to, aby sme dostali týmto cieľom, sú tu dva, dve skupiny cieľov, o ktorých hovoríme, predovšetkým pokiaľ ide o úlohy, ktoré sa majú plniť zo strany tohto nového úradu, takisto aj možnosti, ktoré sa týkajú spôsobu, akým by, mala byť, by mal byť tento úrad organizovaný. V každom prípade sa tu hodnotia tri možnosti k dodatku k status quo a podľa nášho pohľadu sa takýmto spôsobom ponúka dostatočné množstvo možností a alternatív. Tieto sa odvíjajú z tých konzultácií s účastnenými stranami a je to prepojené aj s cieľmi a problémami, ktoré musia byť riešené. Avšak myslíme si, že viac informácií ohľadne alternatív, predovšetkým pokiaľ ide o operačné aspekty úloh tohto úradu, by boli ešte vítané. Predovšetkým pokiaľ ide o e, alternatívu 2, ktorá vlastne ustanovuje v podstate novú agentúru na základe súčasných štruktúr. Hodnotenie dopadu tu popisuje úlohu tohto úradu a snaží sa vysvetliť, akým spôsobom tieto aktivity budú koordinované. Avšak z nášho uhla pohľadu detaľnejšie objasnenie by bolo bývalo lepšie, pokiaľ ide o úlohu tohto orgánu vo vzťahu k ostatným existujúcim štruktúram preto, že viaceré, tu boli, boli tu spomenuté viaceré obavy, pokiaľ ide o prelínanie v rámci administratívnej komplexnosti. A, a tá alternatíva 3, ktorá by bola vytvorila tento orgán tým, že by tu došlo k zlúčeniu k existujúcim orgánom v rámci politickej oblasti, táto alternatíva, respektíve toto hodnotenie nám ponúka viaceré vysvetlenia, prečo táto alternatíva nie je podporovaná, pretože sa tu hovorí o tom, že existujúce agentúry nemajú cezhraničnú špecializáciu a sústredia sa na výskum, kde je tripartitná štruktúra, ktorá by nebola ideálna v prospech toho, čo má robiť tento Európsky úrad. Preto si myslíme, že je disproporčné reštrukturalizovať tieto agentúry iba pokiaľ ide o riešenie problémov vo vzťahu k mobilite práce. Avšak neskôr sa uvádza, že preferencia alternatívy 2, to znamená nová agentúra, by neumožnila nové rozhodnutia na to, aby sa vytvorila nov, nový úrad na základe novej decentralizovanej agentúry. Hodnotenie dopadu hovorí o tom, že takéto rozhodnutie musí byť informované na základe završenia evaluácie na základe existujúcej agentúry v oblasti zamestnanosti. Môžete sa pýtať, či by nebolo lepšie pre komisiu, aby počkala na výsledky tohto hodnotenia, ktoré bolo teraz završené, predtým, než sa predloží súčasný návrh. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že viac informácií o týchto aspektoch by boli bývali zaujímavé. A pokiaľ ide o dopad, ktoré sa pokiaľ ide o ten dopad, ktorý sa hodnotí, hodnotili sa všetky alternatívy, či už ide o rozpočet, sociálny, právny, ako aj v kontexte základných práv, pokiaľ ide o ochranu údajov. Tieto sa porovnajú na základe kritérií efektívnosti, koherentnosti v súlade s lepšími usmerneniami manažmentu hospodárske dopady sa riešia na úrovni národných eh, dopadov a na základe týchto hodnotení podniky, všetky malé a stredné podniky, by mali väčší prospech férovej hospodárskej súťaže a znižila by sa miera neistoty, predovšetkým pokiaľ ide o zasielanie zamestnancov. Rozpočtové dopady sa vysvetľujú konkrétnym spôsobom a sú tam obsiahnuté jednotlivé alternatívy odhad rozpočtu je jediná kvantifikácia, ktorá je obsiahnutá v rámci tohto hodnotenia dopadu. Takisto sme si všimli, že sú tu rozdiely medzi jednotlivými sumami, ktoré sú v indexovom sumári, pokiaľ ide o me- na memorandu k tomuto návoru a to, čo je v porovnaní s tým v anexe. To znamená, ročný náklad by bol zhruba na, 40 mili- na úrovni 40 miliónov, hoci v návrhu sa hovorí o 50,9 milióna. A pokiaľ ide o kvalitu údajov v rámci hodnotenia dopadu a kvalite analýzy, hovorí sa tu o tom, že aká expertíza sa využívala na elaboráciu tohto hodnotenia, Komisia uvádza, že sa využívali interné analytické kapacity a existujúce kontrakty, štúdie, ktoré sa využívajú v sú referenčne využívané, ale nie sú tu žiadne e, linky, takže ich hľadanie je komplikované. Myslíme si, že údaje, ktoré sú poskytnuté, poskytujú dobrú základňu, pokiaľ ide o informácie. Hodnotenie dopadu má kvalitatívny prístup, v tomto je komisia transparentná. Vysvetľuje sa tam, pretože, že tam je kauzálne prepojenie medzi vytvoreným novej agentúry a socioekonomickým dopadom, že tu je teda že to je dosť vzdialené preto tu neboli žiadne bližšie kvantifikácie. V tomto kontexte správa nekvantifikuje očakávané úspory, ktoré by vzýšli zo zjednodušenia a zlepšenia efektívnosti a vysvetľuje sa to, že to neurobili, pretože tu boli časové obmedzenia, ale bez vysvetlenia detaľnejšieho. With regard to the stakeholder consultation, a pokiaľ ide o konzultáciu s zúčastnenými stranami, tak je tu ilustrácia, že komisia sa snažila konzultovať relevantné zúčastnené strany v najväčšej možnej miere. Je tu verejná konzultácia, ktorá sa realizovala na to, aby sa preskúmali po, pohľady e, zúčastnených strán na tento nový úrad, ale táto konzultácia bola iba 6 týždňov a na, na miesto 12 týždňov, ktorú očakávame v rámci lepších usmernení pri regulácii. Na dôvážok e, sa takýmto spôsobom zbierali údaje zo strany e, partnerov sociálnych, ale aj ostatných. A ďalšia štúdia sa týkala vyslovene dopravného odvetvia. To sa týka malých a stredných podnikov, pretože väčšina operátorov v, tomto, v tejto oblasti sú malé a stredné podniky. Bolo by dobre, ak by sme mali viac informácií o tých respondentoch, pokiaľ ide o počet e, informácií, pokiaľ ide o počet odpovedí, tieto informácie nemáme. Takisto treba povedať, že zasené strany neboli konzultované, to znamená, neodpovedalo sa na otázku, akú formu by tento úrad mal, ale vyjadrili sa určité zmiešané názory ohľadne organizačných aspektov tohto nového zriadovaného úradu. Vo všeobecnosti pohľady zúčastnených strán sú dobre indikované, pokiaľ ide o sekciu definície problémov a alternatív, hoci niekedy to je trochu všeobecné. Sú tam také vety ako napríklad veľké množstvo zúčastnených strán alebo veľa zúčastnených strán bez toho, že by to bolo detaľnejšie upresnené. Na záver máme pocit, že tento hodnotenie dopadu je rozumná prezentácia toho eh, odôvodnenia toho, prečo sa treba postupovať v tejto oblasti ďalej. Sú tu definície, ktoré sú podporené našimi údajmi, štúdiami a viac dôkazov, pokiaľ ide o informácie, e, ktoré tu máme. Boli by sme si želali, aby boli presnejšie. Je tu konzistentnosť medzi definíciou problémov, odôvodnením riešenia problému, alternatívami, ktoré sa zvažujú a detaľnejší popis týchto možností Predovšetkým, pokiaľ ide o operačné aspekty, to by bolo bývalo na prospech tejto analýzy. Hodnotenie dopadu e, malo lepšie vysvetliť, prečo si myslí, že by bolo disproporčné e, ísť cestou deštrukturalizácie agentúr, uprednostnenie alternatívy 2 nezamedzuje tomu, aby sa vytvorila nová, no tento, táto nová agentúra na základe predchádzajúcej agentúry, tak ako to je v rámci alternatívy 3 toto hodnotenie ako keby sa držalo e, tých odporúčaní, pokiaľ ide o možné zlepš- zlepšujúce odporúčania, mohlo ísť hĺbšie, pokiaľ ide o komplexnosť a rizika prelínania sa, ako aj možného streamliningu a vytvárania synergií medzi jednotlivými agentúrami. Hodnotenie, ktoré malo byť poskytnuté v tejto oblasti, by bolo bývalo očakávané, ale nebolo dispozícii. Poukazuje sa tu na to, že tu bola snaha získať reakcie zo strany zúčastnených stran, hoci tá konzultácia teda nebola 12 týždňová, iba 6 týždňová a pohľady zúčastnených strán sú zohľadnené v rámci tomto, tohto textu. A ako to tu už bolo povedané, hovorí sa tu o silných a slabých stránkach tejto správy ale nehovorí sa tu o podstate veci tejto správy. Ďakujem pekne. You, uh, Lenners, you, uh... Ďakujem, pán Lenertz. Chcete položiť otázku? Ďakujem. Ďakujem vám za obe prezentácie. Je zaujímavé e, tá, tá alternatíva 2, operatívna a alternatíva 3, dohľad. Aj v prvej výmene názorov s pani Tyson tam bolo možno nejaké nedorozumenie o tých, um, aké sú vlastne tie skutočné právomoci tohto orgánu. E, vy to nazývate orgán, authority. Keď si vygooglite slovo authority, tak sa dočítate, že je to aj právomoc príjmať rozhodnutia a niečo nariadovať. A to mi pripomína skôr moju matku ako tento úrad. A chcem teda vedieť, e, preč, prečo ste sa rozhodli to nazvať e, orgánom authority. V skutočnosti to nie je takýto orgán, ktorý by zodpovedal slovu authority. No a to poskytovanie informácií No už ľudia, ktorí prekračujú hranice na ceste do pr- práce, musia dostať informácie, ktoré potrebujú. Ale je to naozaj najlepšie poskytovať na európskej úrovni? Posudili ste dopady? Nebolo by lepšie mať národné a miestne ustanovenia o poskytovaní informácií? Mohli by fungovať bilaterálne daňové zmluvy, ktoré medzi sebou majú členské štáty a mohli by pokryť aj toto. Článok 14. Spolupráca pri narušení cezhraničného pracovného trhu tento orgán môže uľahčiť spoluprácu, aby sa odstranili takéto narušenia trhu práce. Čo tým máme presne na mysli a mm, aké sú dôvody mať takéto niečo v texte? Nezabudnite na otázku pána Lenerca, pretože teraz dostane slovo pán Pirinsky ktorý uvedie ďalšiu otázku. Ďakujem. Moja otázka sa týka e, toho vykonávania enforcement. Komisárka Tyson uviedla e, a spomenula slovo dôvera viackrát. Dôvera medzi orgánmi a národným, medzi novým orgánom a národnými orgánmi. Bolo by dobré toto zosúľadiť, e, zosúľadiť tie právomoci, o ktorých budeme diskutovať a štruktúry Máme skúsenosti s platformou z nedekla- pre ne- nedeklarovanú prácu. Keď sme vytvárali túto platformu, hovorili nám, že nie je potrebné takéto niečo vytvárať, pretože toto rieši národná úroveň. Ale potom uh, bol uvedený argument, že dochádza ku konfliktu záujmov medzi zamestnancami, zamestnávateľmi a vládnymi orgánmi keď sa majú pravidlá efektívne dodržiavať. Mali by sme túto úvahu sa snažiť zapracovať do tej druhej úrovne z tých troch úrovní. A mali by sme zabezpečiť, aby ten orgán naozaj mal autoritu. To samozrejme bude závisiť od toho, ako budú vyzerať konkrétne štruktúry. Ehm, ten výbor zainteresovaných strán, mediácia, ako bude vyzerať samotný orgán, pretože Ja sa napríklad pýtam, prečo je tam jeden zástupca komisie, dvaja zástupcovia členského štátu. Prečo členské štáty majú byť obmedzené týmito predpismi, koho môžu nominovať, zatiaľ čo komisia nemá takéto požiadavky. Správna rada bude menovať výkonného riaditeľa zo zoznamu kandidátov, ktoré, ktorých navrhne komisia. Prečo iba komisia? prečo národné štáty nebudú môcť e, robiť takéto nominácie. Potom tá stakeholder group opäť Zdá sa, že tam majú byť zastúpení sociálni partnery, ale my by sme mali zaviesť princíp tripartity, ktorý by zahrňal aj vlády, To by malo zahrňať predsedu správnej rady a zástupcu členského štátu, ktorý má predsedníctvo rady napríklad. No a mám celý rad ďalších takýchto úvah. No a potom druhá pripomienka, dôvera je dobrá, ale keď to nebude mať celé zuby, tak eh, ako spoliehať sa na dôveru je naivné, najmä v citlivých oblastiach, ako je táto. Moja druhá otázka znie, zamýšľali ste sa nad tým, že by sme sa mohli možno inšpirovať inými typmi dohľadu, napríklad v oblasti ochrany spotrebiteľa. Kde orgány únie naozaj sú veľmi silné v ochrane spotrebiteľa. Musíme tu nastoliť rovnováhu. Je tu otázka, či posilníme právomoci národných orgánov. My si uvedomujeme, že počas krízy a tých úsporných opatrení Orgány národných štátov boli nedostatočne vybavené legislatívne, personálne aj finančne. Možno by komisia mohla urobiť taký screening a zistiť, aké sú administratívne kapacity týchto národných orgánov. Veľmi sa odlišujú podľa mňa. A napriek tomu zohrávajú dôležitú úlohu pri budovaní kapacít. No to, to by ste mohli zapracovať napríklad ako odporúčania do európskeho semestra pre určité štáty. Of, uh, options, uh, to do with... No a pozrime sa ešte na príslušné články zmluvy fungovania o EU, e, zmluvy o fungovaní EÚ, e, napríklad článok 182 posilnená, posilnený výkon, justičná spolupráca v trestných veciach a tak ďalej. My tu zasahujeme aj do trestnej oblasti, pretože áno, je tu ten problém nedeklarovanej práce, ktorý zasahuje do trestnej oblasti. Takže Um, keď sa pozrieme technicky na tie právomoci tohto orgánu, sú tu rôzne možnosti, ako ich posilňovať. No a potom tá poradná skupina ešte, na to sa chcem spýtať. Advisory Group, môžete nám povedať viac o tejto poradnej skupine? Uh, sú tu len také roztrusené kúsky informácií v texte a tam sa hovorí, že poradná skupina nebude nejakým spôsobom zasahovať do legislatívneho procesu. Účelom tejto skupiny je zabezpečiť, aby ELA mohla začať pracovať efektívne, keď sa príjme nariadenie. To je veľmi pekné, ale nehovorí to veľa. Harkin. Thank you. <clears throat> And thank you. Ďakujem, hovorí pani Harkin. Ďakujem kolegom. Back to the issue of Ďakujem za otázky a ja sa chcem spýtať, na informácie. My máme už možnosti koordinovania informácií na úrovni EÚ, máme systém IMI a dúfame, že aj systém ESSI. E no a keď sa pozrieme na plán Európskej karty sociálneho zabezpečenia, to je teraz odložený plán, ale aj to vlastne by predstavovalo niečo ako európsky identifikátor. Ale keď sa pozrieme na stav vývoja IMI a systému EE, SSI a tú európsku kartu, ktorá teraz mešká. Myslíte si, že orgán ELA bude fungovať efektívne na základe existujúcich systémov? Pretože v súčasnosti informácie sú nekompletné zaznelo, že komisia vyhodnotila teraz, aké existujú nedostatky v rozsahu informácií. Čiže vieme, že sú tu nedostatky, že máme gaps, ale nevieme presne akého rozsahu. Systémy, ktoré v súčasnosti máme, sú fragmentované a neúplné. A ja by som povedala, že teda keď používame slova ako efektívny, v súvislosti s ELO. Možno by sme mali presunúť naše úsilie skôr do toho, čo máme. Mali by sme sa v prvom rade sústrediť na to, aby to, čo už máme, pracovalo efektívne. Mm, to je taká prvá, prvá pripomienka z mojej strany. A druhá, kolegyňa z Európskeho výskumného centra nám povedala, že hodnotenia decentralizovaných agentúr sú teraz k dispozícii. Ja som nevidela tieto hodnotenia, ale chcem sa spýtať, či v tomto hodnotení sa dá nájsť niečo, čo by zlepšilo tento návrh orgánu ELA? Vy hovoríte o pomere počtu zamestnancov a operačných postupov hovoríte, že viac ako 50 by bolo na operatívne postupy. A hovoríte o inšpekciách. To je v poriadku. Ale uvedome si, že eh, to budú jednotlivci, ľudia, ktorí budú robiť tieto inšpekcie. A keď sa pozrieme na úlohu ELA, hovoríme o takých veciach ako mediácia, spolupráca, budovanie kapacít. To sú všetko um, veci veľmi náročné na prácu. A takisto, keď sa pozrieme na agentúry, ktoré budú podri podriadené, alebo EURES, ktorý ELA bude riadiť. Mne sa zdá, že menej ako 50 nákladov pôjde na personál som tým zmetená vzhľadom na to, aké úlohy ELA prevezme a, kto, a koľko orgánov bude riadiť, bude pokrývať. A takisto orgány, ktorých rolu e, prevezmete vy, e, ako to plánujete s pracovníkmi? A posledná vec, regulačná rada dala negatívne stanovisko 9. februára tohto roka, ale potom následne vydala pozitívne stanovisko 20. februára. 21. februára. A medzi týmito dvoma dátumami prebe uplynulo len veľmi málo času a ja sa teda pýtam, aké zmeny sa urobili za tých 10-11 dní e, v texte, aby bola spokojná e, rada pre regulačnú kontrolu, Regulatory Scrutiny Board. Ďakujem pán, pán Kaldy. Za komisiu dostane slovo teraz. Zazneli dlhé a komplikované otázky a preto vás prosím, vyjadrujte sa veľmi stručne, lebo e, musíme dodržať e, naše časové plánovanie. Pán Pankaldy. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za tieto otázky. My ich takisto skúmame v posledných mesiacoch. Keď sa pozrieme nielen na samotný názov, ale na tie právomoci, Pán Lenard eh, hovorí, že autorita sa spája s hierarchiou, ale hierarchia musí byť e, zasadená do kontextu právomoci únie. My sme sa dopracovali k záveru, že v niektorých oblastiach EÚ nemá právomoc, aby mohla nariadiť veci suverenným štátom, hlavne v takých veciach ako šetrenia a sankcie. My sme sa teda museli zamyslieť nad tým, či náš návrh je proporčný. Pokiaľ ide o informácie, máme tu rôzne toky informácií občania a podniky v prvom rade a takisto toky informácií medzi členskými štátmi. Informácie pre občanov, no už tu máte pravdu, máme jednotnú digitálnu bránu, Single Digital Gateway, ktorá je spomínaná často v posúdení vplyvov Mm, nechceme, aby tu boli prekryví, ale za touto legislatívnou bránou sa skrýva obrovská práca agregácie informácií o obsahu a tak ďalej. A tento výbor sa zaoberá aj vysielaním pracovníkov a vy si uvedomujete určite, aké dôležité sú informácie pre smernicu aj pre revíziu legislatívy, ktorá nás čaká. Tie informácie musia byť kvalitné, musia byť rovnako kvalitné vo všetkých členských štátoch. Členské štáty majú právomoc odovzdávať informácie, ale vy môžete e, napríklad porovnávať kvalitu informácií od rôznych členských štátov. Mm, toto je dôležité pre občanov aj pre zamestnancov. No a pokiaľ ide o tie systémy IMI a ES, SSI, toto sú nezávislé premenné, nazval by som to tak. To sú systémy, ktoré už existujú, boli zriadené a fungujú nie bez nedostatkov. EE, SSI ešte nevieme vyhodnotiť, ale IMI má napríklad nedostatky pri tej nedeklarovanej práci. Viackrát bola zdôraznená potreba integrovať systém IMI. Um, ehm, a zapracovať tam prísnejšie moduly pre nedeklarovanú prácu. A tu by Ela vedela e, poskytnúť pridanú hodnotu. Pokiaľ ide o narušenia trhu práce, e, Ela bude podporovať tie národné orgány, ktoré budú príslušné pre nejakú e, národnú krízu. Napríklad e, prípad Caterpillar pred pár mesiacmi v Belgicku, kde EÚ podporila miestne orgány, e, keď bolo potrebné zmeniť financovanie, presunúť financovanie z ESF do špecifického regiónu. Alebo ako uplatňovať Európsky globalizačný fond – to je technická práca, ktorú ELA bude robiť, aby pomohla vnútroštátnym orgánom. Samozrejme, politická úloha, politické rozhodovanie a tak ďalej, koľko peňazí pôjde do Európskeho sociálneho fondu alebo antiglobalizačného fondu, toto všetko bude naďalej rozhodnutie komisie. To je politická záležitosť. Teraz riadenie. Pán Pirinsky. Um, tak ako to navrhli parlament a rada, tak sa to pripravilo. Skupina stakeholderov má poradnú funkciu, keď sa bude orgán vytvárať, keď bude vznikať. V tomto procese budeme mať tú poradnú skupinu, ktorá v zásade bude riešiť problémy, ťažkosti, ktoré sa vynoria e, na praktickej úrovni. Teda E, táto skupina bude sa snažiť predvídať rôzne výzvy, e, bude napomáhať spolupráci výborov a tak ďalej. Čiže oni budú riešiť, ktoré nie sú súčasťou legislatívneho rámca. Budú sa snažiť predvídať určité záležitosti, budú pripravovať pôdu pre fungujúcu agentúru. No a mm, otázka, či máme dostatočne vybavený rozpočet a či orgán bude mať dosť personálu. Nuž, to je ťažké ehm, predvídať, čo vlastne úrad môže prevziať z tých vecí, ktoré v súčasnosti robia národné štáty. Napríklad bilaterálne dohody. Ako bilaterálne dohody medzi členskými štátmi um, zakladajú spoločné inšpekcie v súčasnosti a koľko z toho sa bude môcť re, uh, realizovať pod záštitou orgánu ELA. My sa opierame o súčasný základ, ktorý existuje a kladieme si otázky napríklad, keby sa konalo 100 spoločných inšpekcií ročne, koľko by sme potrebovali zamestnancov? No a na základe toho robíme odhady pre potrebný rozpočet a personál. Uvidíme samozrejme, keď bude orgán fungovať, či vlastne treba ešte zvyšiť rozpočet a počet personálu alebo nie, podľa toho, ako sa bude reálne pracovať. A teraz posledných pár slov k agentúram. Mnohí chcú oddeliť diskusie o týchto dvoch témach, aby sme tu nerobili zmetky, aby sme to nemiešali. Chcem samozrejme zdôrazniť, že my sa zamýšľame nad tým, čo ELA v tejto oblasti robiť, ale v budúcnosti musíme skúmať samozrejme, aký dopad to bude, ako to bude zasahovať do práce, ktorú robia iné agentúry. Ďakujem pekne, pani Maniaka, veľmi krátko. Veľmi stručne, prosím. Toto sú tie najvypuklejšie otázky. My sme to hodnotenie robili nedávno. Ide o novú záležitosť a my sme ešte nemali príležitosť naštudovať si tento dokument. Pokiaľ ide o pripomienky zo strany rady, samozrejme medzi tými dvoma stanoviskami uplynul veľmi krátky čas, ale hodnotenie dopadov zahrňa ten hlavný dokument a prílohy, kde vyjadrujeme, ako sa rada pozerá na oba prípady, teda jednak na ten negatívny, aj na negatívny, aj na pozitívny s výhradami. To súvisí s hodnoteniami dopadov a je tam hodnotenie aj v tom zmysle, že kde je potrebné e, vykonať zmeny. Nazdávam sa, že väčšina odporúčení bola vzatá v úvahu, ale je treba viac informácií, pokiaľ ide o možné prekrývanie a možné synergie medzi ďalšími agentúrami. Ďakujem. A teraz máme časový problém, ako som už povedala. Dnes popoludní máme schôdzu tieňových spravodajcov o 14.00 a experti, ktorí sa ešte nemohli vyjadriť teraz, tak sú pozvaní na schôdzu tieňových spravodajcov e, tak, aby e, všetci poslanci mali možnosť položiť im otázku a mohli podiskutovať so všetkými expertami a teraz dávam 5 minút každému z nich, aby e, urobili krátky úvod. E, e, A potom budú mať možnosť zúčastniť sa schôdze tieňových spravodajcov, kde budú mať poslanci príležitosť podrobnejšie sa informovať Samozrejme pozývam všetkých, ak si budete želať prísť, takže dávame slovo pani Vanese Laden, nech sa páči. Nie, pardon, začneme pánom Kremensom z Univerzity Bilburg, bude hovoriť, z Tilburgu bude hovoriť o vynúcovacej úlohe. Ďakujem, ja budem naozaj veľmi stručný, pretože Všetky materiály sú k dispozícii v papierovej forme aj na internete. Ja som si pripravil viacero slajdov, niektoré však preskočím. Chcel by som sa pozrieť na to, čo prináša návrh inšpektorom a inšpekčným službám. Hovoril by som aj o tom, čo tento návrh môže znamenať E, pokiaľ ide o realizáciu spoločných inšpekcií a o vynúcovanie tejto časti aký. Hodnotenie časti dopadov obsahuje niekoľko relevantných zistení a povedal by som, že v tomto zmysle musí byť, e, musia byť vítané tie fragmentované kompetencie, ktoré sú rozdelené medzi mnohé inštancie na národnej úrovni alebo na úrovni Európskej únie. Takže to je prvý krok, ako vyriešiť túto fragmentáciu. Nazdávam sa, že hlavným cieľom iniciatívy by malo byť a už pred 30 rokmi sa o tom hovorilo, že by to mala byť spravodlivosť na trhu práce, na jednotnom trhu práce. A táto iniciatíva by mala práve podporiť právnu kapacitu jednotlivých vnútroštátnych orgánov v tomto smere. Boli by tu akési dve matky a s odkazom na príslušnú časť aký komunitér by som chcel povedať, že ako náhle orgány zistia, že existujú nejaké problémy a že je potrebné, aby národné orgány niečo skúmali, tak to bude odovzdané a Európska únia bude mať mandát a zodpovednosť konať. To je obsiahnuté v tomto návrhu a je to veľmi dôležité. Keď sa pozriete na skúsenosti s inšpekciami a spoločnými inšpekciami, tak vidíte, že ich kompetencie sú obmedzené, ako náhle sa prekročí ich vlastná národná hranica, hranica vnútroštátneho územia, Týka sa to rozličných oblastí, či už sociálneho zabezpečenia, alebo efektívnej spoločnosti, alebo efektívnych konštruktov, umelých konštruktov a tak ďalej. A teraz tu budú e, rokovať inšpektory jednotne e, sú tu určite také negatí- isté negatívne prvky. Moja spoločnosť je napríklad v určitom volebnom obvode a pritom tam nemáme žiadne kompetencie. Teda ide tu o autorizáciu prostredníctvom národných orgánov a to je veľmi dôležitý aspekt. Ďalšia vec je tá, že neexistuje žiadna polícia, a pokiaľ v prípade, že zistíme nejaké zneužívanie slobody usadenia sa alebo cezhraničnej mobility, tak neexistuje žiadna politika. Rovnako neexistuje žiadna politika a, a pokiaľ E, to tak, tomu tak je, tak potom to vlastne zmizne z efektívnej spoločnosti. A toto práve my nechceme, toto sú veľké obmedzenia. Ja budem veľmi stručný, ten zvyšok si môžete prečítať v mojom príspevku. A teraz dávame slovo pani Vanese e, Lagen, ktorá bude hovoriť o ELA a o podpore pracovnej e, mobility v rámci Euresu. Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade by som chcela predstaviť Eures. Je to sieť, ktorá zabezpečuje mobilitu pracovných síl bola založená v roku 1993 a dáva do kontaktov pracovníkov a zamestnancov. Je to aj portál, e, ktorý toto všetko riadi. Ja som bola požiadaná o e, to, aby som zhodnotila, aký bude mať vznik ELA dopad na EURES. Vytvorením ELA dôjde k určitým zmenám v Eurese, vytvoria sa nové rozhrania, bude sa koordinovať v rámci kancelárie, ktorá je teraz na komisii a tá koordinácia bude presunutá na ELA a Európska komisia bude mať na starosti horizontálnu podporu Euresu. V podstate bude koordinovať prácu Euresu a zabezpečovať školiace, koordinačné a kontrolné činnosti. Dôjde k rozdeleniu zodpovednosti toho portálu pretože obsah a dizajn portálu sa zmení, časť sa presunie na ELA a tie technické záležitosti potom zostanú na komisii. A pokiaľ ide o monitoring, to bude úloha Európskej komisie a členských štátov, ktoré teraz skúmajú pracovnú mobilitu a v budúcnosti to bude aj zodpo- úloha a aj zodpovednosť orgánov pre pracovné záležitosti. Máme určité odporúčania, ktoré vychádzajú z tohto hodnotenia a teda ide o odporúčania, ktoré smerujú najmä do budúcnosti. Pokiaľ ide o E, budúcnosť, tak tá pridaná hodnota spočíva v tom, že tam bude väčšia angažovanosť v spoločnej veci, pretože tam bude 7 portálov, budú, kde sa zdieľať najlepšia prax a bude tam podpora pre štáty a bude tam aj nadnárodná podpora. Myslíme si, že tam dôjde k prospechu aj z hľadiska efektívnosti, pretože sa budú využívať informácie na jednej úrovni a tá efektívnosť bude vyplývať aj zo synergického efektu a efektov a spoločných e, projektov. Rovnako sú tu možné aj e, isté typy horizontálnej podpory pre spoločné aktivity a tu sú niektoré prvky, ktoré ešte musia E, byť vylepšené. A tiež by som ešte chcela spomenúť synergiu s ďalšími orgánmi. Najmä pokiaľ ide o školenie na portále Euresu, teraz chýba veľa vecí a my si myslíme, že Ela by mohol dať ďalšie možnosti a ďalšie príležitosti rozšíriť portál aj o tieto veci. Samozrejme, toto všetko eh, je na, sa rieši na úrovni členských štátov a závisí od schopnosti členských štátov prispievať na tento portál a samozrejme to závisí aj od ochoty zamestnávateľov. Rovnako tu bude potenciál využitia synergie prostredníctvom expanzie portálu EURES a spolupra- prostredníctvom spolupráce s ďalšími orgánmi, ktoré budú vlastne e, zastrešované touto agentúrou. Ďalšou pridanou hodnotou alebo ďalším pozitívom bude ďalšia fáza pracovnej mobility, lepšia lepšia organizácia EURE a využiteľnosť EURESu. Ďalej sme zistili, že EURES nie je taký viditeľný, ako by sme si prijali. No a ešte niekoľko bodov k ďalšej úvahe. Ako už bolo povedané, vytvorí sa dodatočné rozhranie, čo povedie k možnému prekrývaniu a bude potrebná aj ďalšia koordinácia a objasnenie ďalších úloh. To je dôležité predovšetkým preto, lebo e, keď dôjde k zmene vzťahov Euresu a ďalších e, tých orgánov, bude tam možné prekrývanie s NCO, kde, ktoré sú súčasťou európskej siete a rovnako aj národných kontaktných e, úradov, ktoré spadajú pod národné orgány v ďalšej úvahe sa predpak, predkladá potenciálne geografické rozdelenie, ktoré treba brať do úvahy, rozdelenie zodpovednosti portálov. Je potrebné zvážiť, akým spôsobom bude riadený. Ďalej jasnosť. My potrebujeme jasnejšie vedieť, aké budú zdroje ktoré budú vyčlenené výhradne na EURES a možno tie finančné, to finančné riadenie by sme mohli preskočiť. Ide tu o zvýšenie administratívnej záťaže pre členské štáty. No a moje odporúčanie je, aby sme to preskočili, pretože to všetko bude v našom briefingu predložené písomne. Ďakujem ešte skôr, ako dám slovo poslednému účastníkovi panelu. Tak eh, chcela by som povedať, že zasadnutie tieňových spravodajcov prebehne popoludní a v ASP 6G5 a tam dostanete odpovede na svoje otázky. Táto schôdza musí skončiť zakrátko, takže na nasledujúcej schôdzi budete mať príležitosť. No a teraz dávam posledné slovo poslednému e, rečníkovi pani Ellen Voss, ktorá je z univerzity v Maastrichte. Nech sa páči. Ďakujem. Ja som sa v tejto analýze zamerala na spoločný prístup európskych agentúr, ktorý bol prijatý v roku 2012 všetkými tromi európskymi inštitúciami, takže môj krátky príspevok sa zameria na meno a úlohu jednotlivých aktérov a potom sa pozrieme na existujúce štruktúry, a pozrieme sa, ako Ela do tej celej štruktúry zapadá. Už e, môj predrečník o tom hovoril, prečo e, vlastne to má takýto názov. To je dobrá otázka z hľadiska spoločného prístupu, pretože z tohto hľadiska v roku 2012 bolo dohodnuté, že budúce agentúry sa budú nazývať agency, teda agentúry, a preto vlastne e, to meno agentúra bolo zmenené e, aj na tej, v tejto oblasti na vnútroštátnej úrovni. Možno, že ten názov e, authority orgán vyzerá tak znešenie, ale pokiaľ ide o ten spoločný prístup z roku 2012, tak to by skôr, tomu by skôr odpovedal názov agentúra, avšak máme tu už spomenutú dohodu. A ešte skôr, ako e, budem odpovedať na otázky ohľadne agentúry, chcem povedať, že v každej agentúre zohrávajú zainteresované strany veľkú úlohu. V niektorých prípadoch tu zodpovednosť nesie správna rada, niekde je to orgán, ktorý priamo na agentúru naviazaný nie je a ELA alebo zainteresované strany v ELA budú 3 zainteresované stránky, budú to sociálni partnery a traja sociálni partnery, no a okrem toho, pokiaľ ide o zloženie, tak môžeme povedať, že my potrebujeme eh, vlastne podávať ďalšie informácie tým zainteresovaným stranám, pretože keď oddelíme správnu radu, eh, tak stratíme tú štruktúru tripartity, ktorá sa objavuje aj inde. Eh, pokiaľ ide o angažovanosť a o sociálnych partnerov, tak tam sa zdôrazňuje pozitívny aspekt e, tohto kroku. Pokiaľ by sme sa chceli držať tej e, skupiny zúčastnených, tak tu máme e, členstvo Európskej komisie. Ja nerozumiem celkom tomu, prečo by tam komisia mala byť zastúpená a my by sme sa ešte mali venovať menovaniu predsedu alebo členov správnej rady, Mali by sme zadefinovať miesto, kde sa budú stretávať. V prípade iných agentúr, e, ktoré budú tam vlastne, ktoré strany tam budú zainteresované a zloženie e, vždy vlastne týmto zasadnutiam e, predseda jeden z hlavných aktérov a ja som v mojej písomnej verzii navrhla niekoľko zmien. A posledná vec ešte, ktorú chcem spomenúť, to sú súčasné štruktúry, ktoré budú nahradené, bude tam technický výbor a platforma, ktorá sa bude zaoberať nejasnosťami v práci a bude tam ešte koordinačná komisia, ktorá sa bude zaoberať koordináciou systémov sociálneho zabezpečenia a ako vraveli moji kolegovia, E, vlastne to, to bude v súčinnosti s tou Európskou koordinačnou komisiou. A teda toto bude všetko robiť ten Európsky orgán pre pracovné záležitosti. Bude tu administratívna komisia, ktorá bude koordinovať systémy sociálneho zabezpečenia. Tá bude naďalej existovať Naďalej budú existovať poradné výbory pre koordináciu sociálnych systémov, pre voľný pohyb pracujúcich a rovnako aj inšpektori, e, ktorí sa budú zaoberať bezpečnosťou práce. Čiže toto je obrázok, ktorý dostaneme a pridaná hodnota agentúry ELA v tomto zmysle spočíva v tom, že dôjde k zjednodušeniu existujúcej štruktúry, bude to vyzerať takto, ale nie je celkom jasné, ako sa v skutoč- aké prepojenie bude v skutočnosti ELA mať na existujúce štruktúry. Sú tu isté úlohy v pracovnej činnosti, ktoré sa prekrývajú. No a aký je môj záver? Na základe tej analýzy potrebujeme ďalšie objasnenia, predovšetkým pokiaľ ide o úlohy, ktoré je treba ešte konkretizovať a zjednodušiť štruktúry tejto inštitúcie. Takže ELA má za cieľ zjednodušiť štruktúru tých inštitúcií, ale je to dostačujúce? E, veď tu je rovnako aj vzťah s administratívnou e, komisiou pre koordináciu sociálneho zabezpečenia a my si hovoríme, že možno nastal čas vytvoriť alebo dôkladnejšie reštrukturalizovať tento systém. A môj kolega o tom bude hovoriť popoludní. Ja nie som odborníčka na pracovné právo, ale chápem, že sú veci, ktoré sú funkčné, veľmi dobre fungujú, nikto sa ich nechce dotýkať, ale na druhej strane sa hovorí o potrebe dôkladnej reštrukturalizácie a zjednodušení. No a tu máme tie tri možnosti, či to bude tá všetko prekrývajúca európska agentúra, a otázka takisto znie, že či e, naozaj tomu bude tak. Ja nechcem teraz otvárať diskusiu medzi vzťahom členských štátov s agentúrami a kompetenciami členských štátov. Možno, že tá administratívna komisia, a to je ďalší možný návrh, by mohla byť ňou taká agentúra, ktorá to všetko zastreší to by zasahovalo do toho, čo robí Európska komisia. No a možno by sme e, sa mohli zamyslieť aj nad takouto e, možnou štruktúrou. V každom prípade tu ide o mandát a či e, teda bude mať, či tu dôjde k udeleniu mandátu k inšpekcii, lebo v tom prípade by to bolo širšie ako to, čo predpokladá komi- predseda komisie Juncker. No a to všetko sú ďalšie úlohy pre e- e LLA a my budeme veľmi starostlivo sledovať realizáciu a začlenenie existujúcich inštitúcií do tohto rámca. Ďakujeme pekne za tieto skrátené verzie a Teraz by som chcela zopakovať, že všetci z vás sú pozvaní, teda nielen poslanci a členovia tohto výboru, ste pozvaní na zasadnutie, ktoré začína o druhej v ASP 5G365. Budete tam a budete môcť ešte osobnejšie tam sa vyjadriť bez tohoto stresu a aj poslanci budú môcť získať informácie ohľadne toho, kde sa nachádzate vo vašej práci a analýze. Takže ďakujem vám pekne všetkým za to, že robíte túto prospešnú prácu a je to vysosne informatívne pre nás. Takže ďalšie zasadnutie bude 7. júna od 9. do 12.30. Ďakujem pekne za dnešnú prítomnosť a prajem vám pekné popoludnie.